Kolegyne, kolegovia, ja by som rád otvoril zasadnutie, ale máme menší problém, pretože prvý bod, pre prvý bod tu ešte nie je spravodajca. Ja by som sa rád spýtal, či by sme to mohli vymeniť. To však tiež nepôjde, pretože ostatní kolegovia tu ešte nie sú. Nemôžeme tú správu jednoducho brať za vybavenú alebo odbavenú? No to je podľa mňa jediná, jediná, jediná možnosť. No bo 15 tu máme spravodajcu, ale neviem, či sú tu tieňoví spravodajcovia. mal einen Vorschlag machen. Versucht ihr Uh, äh, Is it possible? Dobre, tak ešte raz, ešte raz. Ehm, bolo by možné, keby sme začali potom číslo 15, správa pán Marcinkievič, alebo sú tu nejaké problémy. Nesúhlasia s tým ostatní kolegovia, súhlasíte? No dobre. Takže to zmení. No a jediný problém je, že pani Madurel tu tento týždeň nie je. Valeán, Rivázy. Tí pravdepodobne prídu ešte. Budú asi nahnevaní, keď sa to presunie ako prvý bod dnešného programu. I think Rivasi is not going to be here either. Obávam sa, že Rivasi tu tiež nebude. No dobre, takže začneme. Začneme bodom číslo 13. To je správa kolegu Ehlera. Útoky na informačné systémy a zrušenie rámcového rozhodnutia rady. Musíme sa trochu poponáhľať. Máme pred sebou tri body, alebo tri body pred pred hlasovaním. Každý máme 20 minút, ale musíme to trochu skrátiť. Kristian, prosím, trochu rýchlejšie. No dobre, e, keďže predseda nedal včera a tak veľa času ako deňovému sa tak toho dneska odbavím veľmi e, stručne. Ďakujem pekne za, za dôveru. No a rovnako myslím, že spolupráca medzi výbormi je obzvlášť dôležitá správu má na starosti Libe, ale v podstate tak je súčasťou celkovej stratégie pre počítačovú bezpečnosť. ITRE, výbor ITRE nie je až tak zapojený, pretože je právny rámec, no a my sme sa nechceli až príliš miešať do tejto práce, no ale s pani Holmajer kde sme sa snažili, aby zohľadnila našu prácu. Chceli sme vytvoriť jednotný právny rámec pre počítačovú kriminalitu a boj proti nej a vyplniť nejaké právne medzery. Sústredili sme sa s problémami ITRE. Na jednom mieste je to track and trace. Je ťažké lokalizovať počítačové útoky a vypatrať autorov krádež identity, špionáž, počítačový terorizmus. Čiže druhy kriminality sú rôzne. No a správa pani Holmeier znamená no veľký pokrok, ktorý je veľmi dôležitý pre boj proti kriminality, keď myslíme na to, že odhovaná škoda pre európske hospodárstvo je približne 200 miliard eur a len približne 32 prípadov sa dostala vôbec pred súd. Takže v našom stanovisku žiadame koherentnú európsku stratégiu, poukazujeme na hospodárske rizika, hlavne pre malé a stredné podniky, ktorý sa to veľmi týka, pretože ich individuálne možnosti ochrany sú veľmi obmedzené, pretože ochranné prostriedky sú veľmi drahé. Poukazujeme na medzinárodnú dimenziu problému a na nevyhnutnosť koordinácie s tretimi krajinami. Rovnako poukazujeme na ENISu, no a detailne tiež na niektoré body, kde aby sme sa nezaoberali tú tému príliš všeobecne, pretože otázka používania údajov tiež eh, hospodársky alebo podnikateľský model podnikov a spoločnosti, ktoré nie sú, eh, sa nevenujú trestné činnosti. Takže eh, sme zohľadnili aj niektoré konkrétne návrhy zástupcov priemyslu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Enču. Ďakujem, predseda. Ja by som chcel privítať stanovisko pána Ehlera. Ďakujem mu za jeho doterajšiu prácu. Je to veľmi dôležitý balíček. Pri predchádzaní počítačovým útokom myslím, že stanovisko pána Ehlera sa venuje dostatočnej miere tým bodom, ktoré my považujeme za dôležité, no tak vo všeobecnosti stanovisko podporíme. Myslím, že tak, ako sme o tom hovorili včera, bude o NSA je dôležité, aby sme naďalej dali kompetencie agentúre tak, aby zohrávala dôležitú úlohu pri boji proti počítačovým útokom, pretože definícia sankcií je jednoduchá, avšak to nevedie vlastne k redukcii počítačových útokov. Takže ešte raz podporujeme stanovisko pána Ehlera. Ďakujem pekne. Ďalšie pripomienky nie sú. A predsa len pani Madurel. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Vážený pán predseda, ja by som chcela pripomenúť, že obsah tejto smernice je veľmi dôležitý pre hospodársky právny vývoj v Európe a my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, tak aby naše informačné systémy správne fungovali, pretože sú dôležitou štruktúrou pre informačnú spoločnosť. No a to je veľmi dôležité na zaistenie kvalitnej ochrany. No a už to povedali predrečníci, boj proti útokom na informačné systémy je len časť, síce dôležitá, ale časť stratégie Európskej únie na zaistenie toho, aby naše a, systémy a siete fungovali. Existujúce útoky sú veľkým rizikom, ale ešte existujú prírodné katastrofy alebo ľudské chyby, ktoré k tomu prispievajú nové technológie sú cezhraničné, no a rovnako tak aj útoky. To znamená, že legislatíva v trestnom práve v týchto oblastiach musí byť harmonizovaná, musíme postupovať a spolupracovať. Ja som tieňovou spravodajkyňou v preto by som chcela predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov a opísať ich, ktoré som predložila. A dôležité je, že treba zdôrazniť význam technológií, aby sa nám podarilo zaistiť blahobyt občanov. Treba zaistiť, aby hrozby útokov sme vnímali ako reálne a preto treba reagovať a reagovať koordinovanie v spolupráci. No je veľmi dôležité zaistiť, aby sme reagovali priamo, pretože sme priamo závislí. No a okrem toho by som rada povedala, že dosah e, nových technológií prekračuje hranice, to už som vlastne povedala, a preto je dôležité, aby sme postupovali koordinovane na európskej úrovni, avšak súvisí to aj s globálnou, s globálnou povahou, no a preto treba žiadať aj medzinárodnú spoluprácu. Globálne problémy si vyžadajú globálne riešenia, no a ďalšia vec, potrebujeme európskeho koordinátora pre počítačovú kriminalitu, ale samozrejme nemôžeme zabúdať na to, že nemôžeme zasahovať veľmi do činnosti existujúcich zariadení, tak ako hovoril pán eh, Enčiu. Oni sa ďakujem pekne. Kolega Butikofer, pán predseda, pán predseda v zmysle zrýchlenia a šetrenia času. By som chcel ušetriť rečnícky čas. No, dobre. Takže má niekto ešte niečo? Chcel by niekto niečo dodať? Christian Eller? Nie. Chcela by dodať niečo komisia? Nie. No výborne. A tým je tento bod programu vybavený a prejdeme k bodu číslo 14. EU a Čína, nevyvážený obchod. No a chcel by som povedať, že 11. oktobra 12.00 je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Takže bod 14. EU a Čína, nevyvážený obchod. Spravodajcom je kolega Žado, je tu a dostáva slovo. Merci et bonjour. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte nemáme od Marian de Sarnes z Inti správu z vlastnej iniciatívy, ale aj tak niečo poviem úvodom hlboká nerovnováha v obchodnom vzťahu medzi EÚ a Čínou. Naviac sa tieto rozdiely prehlbujú. Ide hlavne o otázku tovarov. Európa je čistým vývozcom, pokiaľ ide o investície, ale teda pri tovaroch je to problematické. A problémy podľa nás súvisia s viacerými aspektami, ktoré e, odzrkadľujú aj inštitucionálny pro, e, problém. Európa nemá jasnú priemyselnú politiku, Európa veľmi často koná e, roztrieštenou vo vzťahu s Čínou a vždy to je aj vidieť pri e, nejakej návšteve e, čínskej vlády v Európe. Každá vláda e, každá hlava štátu v Európe veľmi rada podpíše e, zmluvy, ktoré sú veľmi nadhodnotené, dosahujú miliardy, ale nejako to nemení postoj Európanov voči Číne. Čína e, nás často rozdeluje v Európe. Takže na jednej strane chýba priemyselná politika, na druhej strane nie je jednotný postup voči Číne a teda nie je možné e, reagovať na výzvy ani využiť všetky príležitosti, ktoré Čína ponúka. V tomto stanovisku sme vypichli viacero bodov. Poprvé teda tú koordináciu alebo nedostatok koordinácie a na to treba európsku priemyselnú politiku, ktorá žiaľ ešte stále chýba. Po druhé, je tu rozdiel aj v hospodárskych a sociálnych modeloch, aj otázka ochrany, ochrany zamestnancov medzi EÚ a Čínou. E, taktiež sú veľké problémy s duševným vlastníctvom, ale o tom sa veľa hovorilo v médiách. No a niečo, čo tvorí i jadro stanoviska výboru Employ, teda otázka rešpektovania sociálnych a pracovnoprávnych pravidiel v Číne. To všetko prispieva k tým rozdielom, k tej nerovnováhe medzi EÚ a Čínou. V tomto stanovisku my teda navrhujeme posilniť No dobre, nehovorme o, o defenzívnej línii, ale o, o posilnení ochranných nástrojov únie, vďaka čomu by mala byť dosiahnutá väčšia rovnováha sociálne práva, duševné vlastníctvo, e, zdravotné, hygienické normy. Naozaj v rámci európskej priemyselnej politiky, v rámci ochrany európskeho trhu, Európa musí uh, E, porozmýšľať nad podmienkami obchodovania s Čínou, pretože e, časť dovozu z Číny nesplňa naše normy z rôznych oblastí, sociálnych, e, ochrany duševného vlastníctva a tak ďalej. No a ešte jeden oveľa ofenzívnejší aspekt, ak to tak môžem povedať. Európa a Čína sú Eh, chcel som povedať, dva svetadiely, ktoré nemajú veľa prírodného bohatstva. Mali sme eh, správu vypracovanú na tému nerastných surovín ja myslím, že e, naozaj je v hre aj e, zelené hospodárstvo, ide aj o technológiu, ale to ponúka príležitosť na budovanie partnerstiev s Čínou. E, môže ísť o presun technológií, ale aj o ochranu duševného vlastníctva. A práve v týchto oblastiach myslím, že môžeme navrhnúť skutočné partnerstvo s Čínou. Takže to je ťažisko tohto stanoviska. Treba sa kriticky pozrieť na súčasnú situáciu. EÚ nevie jednotne um, vystupovať voči Číne. chyba priemyselná jasná politika treba posilniť ochranu zamestnancov e, v Číne, v Európe, v klímy, aj e, hygieny. No ale musíme byť aj ofenzívnejší, budovať partnerstva okolo e, zeleného hospodárstva a nízko uhlíkových technológií. Tomu sa musia zaviazať obidve strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Najskôr kolega Pirilo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem ospravedlniť v prvom rade za neskorý príchod Nevypočul som si teda pána Žadota od začiatku. Ja viem, že je to vynikajúca správa. Stotožňujem sa s obsahom a s tým, čo tu bolo povedané. Čína je veľký obchodný partner Európy a vzťahy teda musia byť eh, dobre zanalizované musia byť vybudované obchodné vzťahy, ktoré budú stať na rovnosti a reciprocite e, a dodržiavaní noriem VTO. Čo sa týka ochrany duševného vlastníctva, napriek čínskym pokrokom v legislatívnej oblasti ešte stále je problém s e, účinným uplatňovaním týchto ustanovení e, bolo vyhradených 16 miliónov eur na túto oblasť v dohode EU-Čína. To by bolo prvý e, krok, pretože často nájdete kópie na čínskom trhu, ktoré neozrkadľujú tie náklady vynaložené na výskum napríklad. No <clears throat> je tu aj správa komisie z júna, E, hovorí sa aj o netarifných bariérach, ktoré naďalej sa uplatňujú v Číne e, vo vzťahu s európskymi podnikmi. Týka sa to napríklad e, nerastných surovín, alebo zákaz pre zahraničné podniky zúčastňovať sa na tendroch. Aj investície v Číne sú dosť háklivou záležitosťou. Mnohé oblasti sú úplne zatvorené zahraničným investorom. Sú problémy aj problémy s e, vyhodňovaním národných e, čínskych podnikov. Takže regulačný rámec neumožňuje e, rovnosť týchto obchodných vzťahov EU-Čína. A potom samozrejme základná otázka ochrany ľudských práv. Áno, istý pokrok, pokrok bol zaznamenaný, ale myslím, že čo sa týka sociálnych a environmentálnych práv, je potrebné zaviesť nové reformy a zaručiť e, skutočný, výrazný, všeobecný pokrok a preto ja prídem aj s pozmenujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Ďalšia rečníčka. Ja vítam túto správu a súhlasím s tým, čo tu odznelo. Je tu dôvod byť znepokojený, e, napríklad ochranárskej politiky, ktoré uplatňuje Čína. Ja vítam viacero bodov hlavne pozitívny postup e, vo vzťahu s so cennými nerastnými e, surovinami. Mm, treba zdôrazňovať e, recikláciu. Možno, že aj takto by sme obišli čínske obmedzenia v tejto oblasti ale možno, že isté obavy mám v prípade oceku 3. My v EÚ sme tou stranou, ktorá ťaží z e, dohôd o voľnom obchode, ale musíme e, dbať na to, aby sme aj my nepristúpili k ochranárskym opatreniam ja rozumiem tým problémom, ktoré existujú vo vzťahu s tovarom, ktorý je v obehu a nevždy e, platí to, čo je na obale takýchto výrobkov. Ale namiesto toho, čo je e, na konci odseku 3, e, E, isté kroky, opatrenia na hranici, na hraniciach. Neviem, či by sme sa nemali skôr e, zamyslieť nad dohľadom na našom vlastnom trhu. Možno, že sú tu nedostatky Mm, všetci sme počuli o sťažnostiach zo strany zástupcov e, priemyslu, výrobcov, ktorí hovoria, že sa nerobí e, dosť vo vzťahu s dovozom z Číny, pretože sa nerešpektujú európske štandardy. Dohľad nad trhmi, to je e, zvrchované právo členských krajín a neviem, či všetci vynakladujú, vynakladujú dostatok prostriedkov. A je asi na čase, aby sme sa zamysleli nad možnosťami zlepšiť tento dohľad nad trhmi. Možno, že sa zamyslieť aj nad tým, čo by sme mohli spraviť na európskej úrovni, aby bolo jasné, že akýkoľvek prichádzajúci tovar splňa e, tie normy, ktoré chceme, aby splňal aby, aby bola zabezpečená rovnosť v obchodných vzťahoch s Čínou. Ďakujem pekne. Teraz poslanec Ena. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že najvyšší čas mať e, správu na túto tému. Hovorím to o to viac, že e, e, v roku 2008 keď začala kríza, som hovoril šňanmi o tom, čo sa bude diať a mali skoro 2 miliardy e, dolárov obchodných, e, teda pardon, e, zásob, prebytok z obchodovania. Teraz v roku 2011, o tri roky neskôr, v plnej kríze e, Čína má 3 tisíc miliard e, e, dolárov zásob. Zdá sa, že Číňania skoro zdvojnásobili tú sumu z roku 2008. Takže vy asi máte odpoveď, pán Žado, prečo nebudeme mať žiadnu správu, ktorá veci posunie vpred. Ja som bol vo výbore INTA a vždy sa tam hovorilo, že rozhoduje trh, ale všetci, ktorí obchodujú s Čínou e, investovali európsky kapitál v Číne a potom dovážajú tovar. E, európsky priemysel e, neustále upadá a my potrebujeme európsku priemyselnú politiku, ktorá e, bude zohľadňovať situáciu na európskom území, bude sa financovať výskum, vývoj, musí sa zabezpečiť konkurencie, schopnosť nášho priemyslu. Ak to nespravíme, tak nevyriešime ani otázku zamestnanosti, ani sociálnu otázku, ani otázku vzťahov s Čínou. Naozaj je zaražajúce, že my naďalej nič nehovoríme, keď e, krajina e, stále porušuje e, pravidla ILO alebo patentové právo a európske podniky sa na tom zúčastňujú, e, pretože vyrábajú na, e, vyrábajú na čínskej pôde a potom dovážajú výrobky, ktoré e, sa vyrábajú s európskymi patentami, ale porušujú sa všetky medzinárodné pravidlá a rozdiel medzi výrobnou cenou a predajnou cenou je tak obrovský, že to, za to stojí, výnosy sú nepredstaviteľné. Takže naozaj pre zamestnanosť, pre priemysel, pre naše samozprávy. Treba naozaj vypracovať európsku priemyselnú politiku a musíme to povedať jasne. Musí byť konkurencia, musí byť ale e, spravodlivá, vyvážená a nie taká, ktorá sa zakladá na podvádzaní a ignorovaní medzinárodných pravidiel. Pani Hibner. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolekovi Žado aj tieňovým spravodajcom. Ide o veľmi dôležitú otázku. Čína je obrovská silná krajina, žiaden, nie je to žiaden jednoduchý obchodný partner a ťažko sa presadzuje spravodlivý obchodný vzťah, nedá sa mať e, voľný obchod bez e, jasných e, pravidel, ktoré sa budú dodržiavať. Ja súhlasím s predrečníkmi. My musíme v prvom rade mať európsku priemyselnú politiku, musíme hovoriť jasno, chceme Čínu ale musí to byť partner, s ktorým budeme riešiť problémy. Alebo potom vidíme Čínu iba ako obrovský e, trh, obrovské odbytište. Alebo to je obrovská e, montážna hala celého sveta. Naozaj e, na tieto otázky musíme odpovedať mnohí tam presúvajú výrobu, pretože v Európe je situácia príliš ťažká a možno, že aj kúpi schopnosť nie je až taká kvôli e, cene pracovnej sily, ktorá je oveľa vyššia ako v Číne. Číňania chcú pokračovať vo svojich zabehnutých výrobných postupoch, takže musíme e, E, sa zamyslieť nad tým, či môžeme skutočne so všetkými patentami predávať našu technológiu do e, Číny, ale oni potom naozaj musia rešpektovať naše podmienky. Ja myslím, že v súčasnosti by bolo dobré mať silnú zahraničnú politiku. Hovorí sa, že obchod robí obchod, ale je to tak, že Číňania nie sú e, lojálni, e, praktizujú dumping a taktiež E, zneužívajú technológie, ktoré boli vyvinuté v Európe. Takže jasné pravidlá, prosím. Ďakujem, kolega Weber. Delegácia EU Čína, ja som jej podpredseda, pred desiatimi dňami privítala zástupcov Európskej obchodnej komory z Pekingu. Ide o, ľudí, ktorí majú e, vedomosti z terénu, z Číny, zažívajú to každý deň. No čo nám povedali? Povedali, že e, napriek obrovským príležitostiam, ktoré predstavuje čínsky trh pre európske podniky, aj keď e, Nejde o to postaviť sa voči čínskym úradom, ale jednoducho ostávajú im iba zvyšky. Oslavujeme 10. výročie oficiálneho e, pristúpenia e, Číny do VTO. Bolo to 11. decembra 2001. E, bolo urobených veľa slubov, málo ich bolo dodržaných. Čína je teraz druhá svetová ekonomika predstavuje 11 celosvetového obchodu a čínske podniky sú lídrami v viacerých oblastiach aj v e, budúcich technológiách, ako napríklad e, slnečných paneloch, ale mm, taktiež sú tu záväzky, ktoré Čína stále odsúva na neskôr alebo vôbec neuplatňuje, pretože pravidla sú stále, sa stále menia a administratívne prekážky sú e, taktiež obrovské. Takže táto pretvárka je nepriateľná. Oni chcú e, plne ťažiť e, otvorenému európskemu e, trhu, ale zároveň obmedzujú e, prístup našich podnikov na ich trh, hlavne v e, oblastiach, ktoré sa dajú považovať za strategické, teda aspoň ich tak vidí vlá, čínska vláda. Uvidím niekoľko príkladov. Z 22 tisíc telekomunikačných licencií udelených od roku 2001 iba 14 22 tisíc bolo udelených zahraničným podnikom. Teraz v bankovníctve. Nečínsky aktéry majú menej ako 2 trhu e, v stavebníctve. E, nenájdete žiadnu zahraničnú firmu, e, nemohla žiadna sa podielať na výstavbe olympijských infraštruktúr a to isté platí ešte stále dnes. Dalo by sa uvádzať viacero príkladov, napríklad z oblasti železníc ale viete si predstaviť zhruba, e, aký je to problém. No a v konečnom dôsledku máme obrovský obchodný deficit, ktorý sa viac ako strojnásobil za 10 rokov a dosahuje 170 miliard, teda to bolo v roku 2010. A toto je teda európsky e, obchodný deficit vo vzťahu s Čínou a dotýka sa to všetkých členských krajín, aj Nemecka. Uh, a e, všetci, e, všetky, pre všetkých sa situácia zhoršila v roku 2010 e, okrem Fínska a Írska. Takže e, netreba sa diviť, že reakcii verejnej mienky e, obavy rastu. EÚ ale môže hrať s rovnakými zbraňami vo vzťahu s Čínou. Čín, teda EÚ je prvý obchodný partner Číny. Treba teda žiadať zásadnú e, zmenu v obchodných vzťahoch. Treba vychádza z dvoch pilierov. E, treba argumentovať vyváženosťou e, obchodných vzťahov a reciprocitou. E, spravodlivý obchod vychádza z dvoch zásad, teda ako som už povedal, rovnováha a reciprocita. Ide to ruka v ruke a nemôžeme my otvárať do Korán brány našich trhov bez toho, aby to isté spravila Čína. Keď premiér Číny priateľsky, ale naliehavo žiada, aby EÚ e, spravila gesto a udelila e, Číne e, štatút trhového hospodárstva pred stanoveným dátumom roku 2016, tak myslím, že naozaj je na čase, aby Európa postupovala rozhodla, odhodlane kvôli tomu obchodnému deficitu. Nástroje máme, treba ich použiť. Bez toho bude naozaj ťažké zabrániť e, tej reakcii verejnej mienky všade v Európe. Mm, nemôže to byť negatívna reciprocita. Musíme preto naozaj všetkých e, dotlačiť k pozitívnej reciprocite. Naše podniky musia mať lepší prístup na čínsky trh. Všetci majú na tom záujem, ale niekedy e, treba jednoducho to zdôrazniť, pretože inak budeme tými, ktorí prehrali na celej čiare. Teraz kolega Bütigofer. Ďakujem, pán predseda. Ešte než tu vznikne všestranná koalícia protekcionizmu, rád by som vyvrátil ten dojem, že by sme takouto stratégiou mohli dosiahnuť úspech. Istotne sú tu určité problémy, tá kritika je časti oprávnená, ale sú tu aj určité kliše. Napríklad pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva. Všetci, čo sa tým roky zaoberali, sú toho názoru, že došlo k pozitívnemu vývoju v Číne. A to nie preto, lebo sa sťažujeme, ale preto, lebo to aj Číňania vnímajú ako problém svojho vlastného hospodárstva, teda že firmy musia chrániť svoje duševné vlastníctvo, ak e, teda nechcú, e, aby ostatní to zneužívali. Takže e, to sa týka napríklad e, verejného obstarávania, tam je pozitívny e, dopad, pozitívny e, vývoj. To sme videli aj v prípade USA. Takže nede len o to hovoriť o tých miliardách, ale o to naozaj sa postaviť z očí v oči realite. Ja si myslím, že zo strategického hľadiska princíp, e, princíp reciprocity je naozaj hlúposť. Keď sa pozrieme na implementáciu, tak e, vidíme, že e, tam sa veľmi ďaleko nedostaneme. Takže podľa môjho názoru by bolo dobré keby sme ako výbor zrealizovali vypočutie s expertami, ktorí sa vo veci naozaj vyznajú. Pán Žado, ešte sa chcete vyjadriť? Bien sûr. Samozrejme, pán predseda. Je to zaujímavá rozprava a treba pamätať, že sme na výbore ITRE a nie INTA. A je to vždy trošku zložité, keď ide o obchodné a priemyselné aj výskumné normalizačné aspekty. Ja som eh, počúval kolegov napríklad Fiona Hall hovorila o tom, že e, vlastne e, súčasná situácia je prínosná pre e, spotrebiteľov, ale keď myslíme iba na nich, tak zabudáme trošku na e, pracovníkov, na klímu, na ľudské práva, na sociálne práva, teda na všetko, e, na všetko to, čo je základom medzinárodného spoločenstva. Súčasná kríza v Európe aj e, inde vo svete je práve krízou e, tejto takéhoto prístupu, teda pod zámienkou spotrebiteľov sa zabúda na e, zamestnancov a aj prírodné zdroje a už nevieme presne, čo je základom nášho spoločenstva. No a ešte k reciprocite. Áno, Hovorí sa o tom, že Číňania majú ľahký prístup na naše trhy, aj e, majú prístup k verejnému obstarávaniu, ale opak nie je pravda. Možno, že by bolo dobre odstrániť nerovnováhu tak, že Číňania mm, musia ponúknuť toľko, čo ponúkame my im. Ako to bude vyzerať potom s konkurencieschopnosťou, s obchodnými vzťahmi. E, keď sa pozrieme na multilateralizmus, ILO nefunguje dobre. E, rozpravy o klíme sa dostali do závozu. Američania ani Číňania nechcú spoločné ciele, oni e, chcú tak spoločne diskutovať o klíme ľudské práva. Ja si myslím, že čínsky režim je režimom, ktorý sa nedostatočne rýchle e, e, hýbe vpred v oblasti ľudských práv a sociálne práva využíva na e, získanie konkurenčnej výhody vo vzťahu s európskymi a mena to nie je téma pre náš výbor ITRE, ale G20 vôbec nie je schopná eh, vyriešiť otázku čínskej meny. Dobre, začalo sa s tým, ale ak by G8, G20 rozhodla o niečom, čo sa naozaj aj uplatnilo, tak by sme o tom vedeli. Mm, len preto, že Sarkozy bude predsedať G8, G20, tak to neznamená, že sa niečo zásadne zmení. Áno, reči je veľa, ale nerobí sa nič. No a tým chcem povedať, že e, vzhľadom na to, že Európa je e, prvý, Euró- eh, prvý svetový eh, trh, tak eh, v kontexte multilateralizmu sa tu musia aj e, vyrábať alebo e, vypracovať pravidlá. Nechcem sa hrať na nadradeného e, Európana, ale musíme definovať aj medzinárodné normy. Reciprocita, rovnováha, spravodlivý obchod, to pôjde iba keď bude EÚ odhodlane vystupovať vo vzťahu so svojimi partnermi vo všetkých oblastiach mena, klíma, sociálne práva a tak ďalej. Ďakujem. Pán Henan ešte požiadal o stručné vyjadrenie a rovnako aj pán Weber. Musíte byť naozaj veľmi stručný. Áno, pán predseda, slúbil som, že budem stručný, aj budem stručný. Počuli sme e, rôzne e, názory, ale to je aj naša sila. Niekedy možno, že sme e, na protipoloch, ale vieme, vieme diskutovať. Keď e, pán Bütikofer hovoril o nejakom vypočutí, kde budú experti, tak ja ho vyzývam k istému zamyslen- zamysleniu. Weber. No, a Weber. tomu, čo povedal predrečník. Reciprocita to nie je nejaký nezmysel. O čo ide? Ak Číňania môžu budovať časť e, diálnice medzi e, Varšavou a Vroclavom, tak potom aj európske podniky musia mať e, právo uchádzať sa na ten rok v Číne e, rovnakej povohy. Keď Číne nemôžu kúpiť Volvo a Saab, tak potom európske podniky musia môcť byť e, majoritnými vlastníkmi v čínskych automobilkách. To nie je možné v súčasnosti. Žiaden európsky výrobca aut nemôže mať viac ako 50%, dokonca sa hovorí, že sa to má zniží na 49%, takže buď e, sa budeme iba prizerať a uvidíme, kam nás to dovedie o 10 rokov, alebo uh, urobíme to, čo Číňania a Američania, teda, že sa obhájime, obránime a ja k tomu vyzývam uh, Európanov. To neznamená, že budeme nepriateľskí vo vzťahu s Číňanmi. Ja e, chápem, že je to úžasný, e, obrovský trh, nechcem sa mu obratiť chrbtom, ale nemôžeme byť naivní, musíme byť e, realistickí a dynamickí. Ďakujem pekne. 13. oktobra budúci týždeň bude lehota na pozmeňovacie návrhy o 12.00. Teraz ďalší bod, Európska susedská politika, jej revízia, kolega Marčinkievič je spravodajcom a týmto mu udelujem slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Vzmocnenie... Ďakujem pekne, pán predseda. Posilnenie regionálnej dimenzie susedskej politiky je jednou z priorít tejto politiky na najbližšie roky. Radi by sme posilnili obe dimenzie tejto politiky, a tú južnú a aj tú východnú, a mali by sme dosiahnuť náležitú rovnováhu medzi týmto dvomi dimenziami. Tieto dimenzie by sme mali vnímať ako dve priority tej istej politiky. Sektorálna spolupráca s našimi susedmi sa stáva čoraz dôležitejšou, hlavne v oblasti zabezpečenia dávok energie, v oblasti obnoviteľnej zdrojov energie a v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Je teda mimoriadne dôležité posilniť bilaterálnu spoluprácu, teda nástroje, ktoré slúžia tejto bilaterálnej spolupráci. Pokiaľ ide o stredomorskú stratégiu pre efektívne využívanie energie na podporu prepojenia v oblasti energie, týka sa to ropy a zemného plynu, pokiaľ ide aj o, nízkouhlíkovú ekonomiku a náležité hospodárenie s odpadom a jadrovú bezpečnosť. Toto všetko sú kľúčové komponenty, ktoré zabezpečia dodávky energie. Tiež je dôležité, aby pokiaľ ide o energetické spoločenstvo, počet signatárov sa neustále zvyšoval a moja otázka na komisiu v tejto súvislosti, ako chcete integrovať e, e, politiku energie s tou obchodnou, s tou susedskou a s ďalšími. Európska únia by mala užšie spolupracovať napríklad aj v oblasti výskumu a inovácií. Takto by sme to tvorili spoločný priestor výskumu, vychádzajúc z programov celoživotného vzdelávania. Komisia vraj chce dosiahnuť e, ďalšie prostriedky na účely výskumu a vývoja. A ja teda dúfam, že aj lídry v krajinách východného a južného partnerstva dostanú viac prostriedkov. Ja by som bol za posilnenie pravidla kondicionality, tiež by som bol za posilnenie diverzifikácie našej ponuky, pokiaľ ide o finančné aj sociálne hľadisko. Malo by to vychádzať z skutočného prístupu, e, z e, ambície vstupu do Európskej únie. Počas polského predsedníctva by komisia mala začať s prípravami na posilnenú spoluprácu pre potenciálne členské krajiny EÚ. Mali by sme uplatňovať e, princíp viac odmeny za viac snahy. Budúcnosť susedskej politiky by sa mala zameriavať na prínosy, na prínosy pre susedské krajiny na juhu aj východe, vychádzajúc e, z dodržiavania európskych norm, noriem. Ďakujem pekne za návrhy, ktoré ste už predložili. Presidente, queridos kolegas, Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda, e, kolegyne, kolegovia, hovorí pani Madurel. Arabská jar jasne ukázala, že Európska únia musí prehodnotiť svoju zahraničnú politiku a musí podporovať skutočné reformy. To ale môže byť úspešné iba v prípade, že budeme mať naozaj integrovanú stratégiu takú, ktorá bude podporovať integratívny prístup, také hospodárstvo, ktoré zohľadňuje aj sociálne aspekty. Toto je podľa mňa mimoriadne dôležité. Ja som si so záujmom prečítala návrh kolegu a súhlasím s pánom Martinkevičom v tom, že ten snáď najpotenciálnejší e, sektor v hospodárstve našich susedov je oblasť obnoviteľných zdrojov energie, obnoviteľné energie. Musíme podporovať také projekty, ktoré predstavujú nové zdroje príjmov, zamestnanosti, je potrebné ďalej rozvíjať infraštruktúry a siete našich susedov a takto teda by mohol vzniknúť skutočne nový sektor hospodárstva v našich susedských krajinách. Súhlasím so spravodajcom. Pokiaľ ide o výskum a vývoj, tam tiež e, spravodajca čo to povedal. Moja skupina je toho názoru, že by sme mali vytvoriť príležitosti a pracovné miesta a preto je na mieste snaha naďalej budovať spoločný prieskum, priestor e, výskumu a inovácií. E, naozaj je potrebné úzko spolupracovať aj na poli vedy. Príprava, odborná príprava, vzdelávanie, toto predsa tiež spadá pod e, proces pridruženia. Toto je dôležitý, dôležitá súčasť našej susedskej politiky. Ďalej podniky, podnikateľské prostredie. je potrebné posilniť konvergenciu, pokiaľ ide o naše normy, tak e, aby tu bolo možnosť, boli možnosti investovať, hlavne pre malé a stredné podniky. Takže, pán predseda, e, vychádzajúc z týchto dôvodov, e, naša skupina podporuje iniciatívy ako napríklad Euro, Stredomorská iniciatíva pre jednodušenie obchodu alebo nástroj pre malé a stredné podniky, v rámci politiky pridruženia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlási sa niekto ďalší o slovo? Komisia? Nie. Pán Martinkievič, chcete sa ešte vyjadriť? Nie. Nie je to potrebné. Dobre teda. Takže môžeme uzavrieť tento bod programu. Lehota na predkladne pozmeňovacích návrhov 27. septembra na poludne. Takže takto to spravíme. A pokračujeme ďalším bodom programu. Tým je hlasovanie. Máme ešte 2-3 minútky pred hlasovaním. Dajte si kavičku, spravíme si krátku prestávku a o 10. presne začíname hlasovať. Okay. Perhaps we can start again. Dobre, takže začneme. Všetci sú tu. Máte pripravené svoje hlasovacie karty. Takže si vyskúšame, či nám funguje správne zariadenie hlasovacie. Dobre, dámy a páni. Gut. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, losgehen? Dobre, kolegyne, kolegovia, môžeme začať. A úplne logicky je najskôr prvý bod hlasovania. Dobre, takže účasť podnikov výskumných centier a univerzít na nepriamých akciách rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Sú to štyri správy pod menom kolegu Bržezinu. Sú to štyri rôzne správy. Prosím, dávajte pozor na to poradie. Majú všetci svoje hlasovacie kartičky. Dobre, všetci to majú. Niekto tu má problém, takže to osobitne. Takže prvá správa pána Březinu číslo 73, to dobre, článok 4, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 2 za, 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí po častiach 14. prvá časť za Giles Chichester, chcete niečo povedať? Predseda. O ktorej správe hlasujeme práve teraz? Možno by ste mi poradiť? Pretože to nezodpovedá s tým poradím, ktoré je nám na hlasovacom zozname. Takže je to prvá číslo 73. Účasť podnikov výskumných centier a univerzita v nepriamých akciách rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. No, je to jasné? Ale nebudeme opakovať hlasovanie. Dobre, takže všetko v poriadku. Pozmeňujúci návrh 14. Prvá časť proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Unblock 16, 17, 18, 20, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5 za. Pani Ford. Aký je to problém? Ospravedlňuje sa. Ale naše hlasovacie zoznamy nesúhlasia s vašim, s tým, ako to vy čítate. Je to číslo 73. That's a Brezina report Somebody can help. Mr. Brezina, perhaps you can... Pán Brezina, možno ukážte im to ešte a potom sa vrátime k hlasovaniu. Sind wir soweit? Eine Liste nach der anderen. Teraz pôjdeme, prejdeme si jeden zoznam po druhom. Vždy tak, ako sú napísané na programe. Takže ide to presne podľa programu dnešného zasadnutia. Vzadu sú čísla. Dobre, pozrite sa jednoducho na čísla. OK? Nož. dobre, súhlasím nám to dobre. Ideme ďalej. Teraz úvodné ustanovenia. Pozrieme sa návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý 6 za, proti, zdržali sa, prijatý 7 za, proti, zdržali sa, prijatý 8 za, proti, zdržali sa, prijatý 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, teraz sa elektronické hlasovanie o celej správe, hlasovanie otvorené. And a ukončené. Dobre, správa bola prijatá. Dobre, teraz pripomienka Kloda Turmesa. Ja mám správny zoznam, ale e, ešte nemám e, moju kartičku a hlasoval by som proti. Vy ste za alebo proti? Áno alebo nie? Nemám, nemám kartu, takže som, ale som za. Takže jedno, dvoch viac za a jeden viac proti. Dobre. Ďalšia správa pána Brezinu. Tak, ako to je programe zasadnutia. Pozrieme sa návrh 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí 16 za, 16 16 pozmeňujúci návrh 16 Takže ak máte problémy, tak um, to, čo vám poviem. Je to dokument s číslom, respektíve na, na konci ktorého je číslo 73. Pán Royal, problém je, že sa nehlasuje podľa našich zoznamov a preto je to veľmi náročné sledovať to. Bohužiaľ, ja nemôžem za to, keď skupiny robia iné zoznamy. Ja idem podľa programu dnešného zasadnutia. Idem tak, len tak sa to dá robiť. No. Je to oficiálny hlasovací zoznam výboru ITRE. Vaše problémy, je mi to veľmi ľúto, ale ak neviete, ako hlasovať, tak hlasujte podľa mňa. Pán Brezina, vy nenesiete si žiadnu zodpovednosť. Robí, ideme podľa programu dnešného zasadnutia, ideme podľa zoznamu, ktorý predložil sekretariát výboru. Dobre, teraz ešte ďalej z Chichester. Ja budem veľmi rád hlasovať podľa pána Březinu, ale problém je, že sekretariát nám neposlal oficiálne hlasovacie zoznamy. No a to spôsobuje problém no a zdá sa, že iné skupiny majú rovnaké problémy, takže mám obavy, že zodpovednosť nesie sekretariát. Dobre. Dobre povedzme, že sekretariat je na vine, hneď sa ospravedlňujem, ale pokračujeme ďalej. Súhlasíte? Dobre. Ja som zodpovedný a v prípade núdze ja nesiem zodpovednosť teda, ale budeme pokračovať. Teraz ideme podľa hlasovacieho zoznamu dokumentu 073. Dobre, prvé hlasovanie je vybavené, druhé hlasovanie, teraz tretie, pozmejúci návrh číslo 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? No vidíte, funguje to. 17. Pozmejúci návrh 1. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 17 za? Proti? Zdržali sa? zamietnutý. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 19 za, proti, zdržali sa. Takže ešte raz. Os, či 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasovanie po častiach, 20 prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmúci návrh 4 za, teda ten je bezpredmetný, kompromis bol prijatý. 24 24 za 24 23, bol, 23 bola stiahnutá. si návrh 24, kto je za? 24, za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa tiež prijatí. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa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 proti, zdržali sa prijatí. Teraz eh, elektronické hlasovanie o celej správe, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz ďalšie hlasovanie. dokument na konci 74. Výborne. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, bol stiahnutý, 13 za, zamietnutý, 14 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdrali sa prijatí pani Cavela. Je pán predseda, ja som 12 nestiahla. To je decommissioning. To som nestiahla. Dobre, ďakujem vám za upozornenie. Budeme o tom hlasovať samozrejme. Takže 12 o, nej budeme, o ňom budeme hlasovať. Eh, vedia všetci, čo robia. Dobre, 12 za. Proti. Zdržali sa. Bolo to komplikované, ale bolo to schválené. Dobre, 15 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 16 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 17 je bezpredmetná, 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 je bezpredmetná, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa prijatí, 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 24 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí, druhá časť za, takže prvá časť kontrola, 24, prvá časť hlasovania otvorené, ukončené. Z PPP hlasoval o jeden naviac. Dobre. A bolo to prijaté. Nie, bolo to zamietnuté. No prepačte. Druhá časť za, proti, zdrhli sa, prijatý. Pozrieme sa návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 27, prvá časť za, proti, teda 25 za, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Klod Turmes, druhá časť, v druhej časti bol ústny pozmeňujúci návrh a proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu je mnoho ľudí. Dobre, takže druhá časť. Druhá časť s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Aha, čiže nemôžeme hlasovať. Zelení sú proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu a tým je ústny pozmeňujúci návrh nepripustný. Dobre, takže budeme hlasovať o druhej časti bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Správne? Vedia všetci, čo robia. Druhá časť bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 26 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 28 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 5 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz hlasovanie o celej správe, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. O jedné hlas EPP naviac hlasovalo. Je niekto prosím, vyťahnuť kartu. Dobre, už to stalo. Dobre, tiež to bolo prijaté. A teraz sa e, štvrtá správa Březina s číslom 72, pozmeňujúci návrh 9, pani Hall. Sekundu, prosím vás. Ja, ja, som sa, ja som chcela len povedať, že mám ústny pozmeňovací návrh k pozmeňujúcemu návrhu 23. Potom sa prosím ešte prizna, e, prihláste. No dobre. sa návrh 9 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 1 za proti, zdržali sa prijatí 31 za, proti, zdržali sa prijatí 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí 3 za, proti, zdržali sa prijatí 33, 34 a blok za, proti, zdržali sa zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa prijatí 37 za. sedem. To som povedal. sedem, za, proti, zdržali sa zamietnutí. deväť. za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz eh, Štyridsaťdva. Je to správne? No dobre. Budžet 8 za, proti, Zdrali sa, prijatý. A teraz 42. 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 43. Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som navrhla ústny pozmenujúci návrh, eh, ktoré, to je lingvistická eh, zmena kvôli problému s prekladom pozmeňujúci návrh pani má Maziete, Nuclear Activities of the JRC Relating to Nuclear Safety a nie Nuclear Security. To bol zlý preklad, malo by tam byť safety a nie security. Takže bola by som rada, keby to kolegovia akceptovali. Ďakujem pekne. Zdá sa, že nik nenamieta. 43 s ústnym pozmeňujúcim vysvetlením, kto je za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 zamietnuté. 56, 57 mám blok za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 58 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 59 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 60 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 61 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 62 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, počasť 63, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 46, 64, pardon, za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 65 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 6 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 7 za,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 proti, kto sa zdržieva, zamietnuté 13 za, proti, kto sa zdržieva, prijaté 14 za, proti, kto sa zdržieva, zamietnuté 15 za, proti, kto sa zdržieva, prijaté 1 za, proti, kto sa zdržieva, prijaté 16 za, proti, kto sa zdržieva, prijaté 17 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 18 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 19 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 20 za, proti, to sa zdržiava prijaté, 21 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 22 za, proti,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 proti, kto sa zdržiava prijaté, 26 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 27 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 28 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 29 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 30 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, konečné hlasovanie elektronicky, nech sa páči. Za EPP hlasuje o jedného poslanca naviac. Je to schválené, ďakujem pekne. Teraz bod 20. 4 naraz. Plán jednotného európskeho dopravného priestoru. Spravodajca Karinš. Máme eh, zoznam jednotka za, proti, kto sa zdržíva prijaté. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržíva prijaté. 8 za, proti, kto sa zdržíva prijaté. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržíva prijaté. 15 za, proti, kto sa zdržíva prijaté. 16 za, proti, kto sa zdržíva prijaté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. 22 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. 25 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. 32 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 34 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, kompromis 8 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 38 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 39 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Čo si chcete overiť? 38 s tým pozmenujúcim návrhom mm, trošku neskoro. Dobre? Hlasovanie je ukončené. Prijaté. S malou väčšinou. 39 už máme za sebou, 41 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 42 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 43 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 44 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 45, dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 46, ústny pozmeňujúci návrh, za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 47 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. Teraz konečné hlasovanie elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie končím. Pán Karinš, toto je skoro <laughs> socializmus eh, jednomyselne. Ďalší bod, otvorený internet a neutralita siete v Európe. E, zatiaľ tá ľahká časť, kto je za túto otázku na ústne zodpovedanie. Kto je proti? Ústny pozmenujúci návrh prijatie otázky na ústne zodpovedanie. Kto je teda za? Kto je proti? Po- posledné. Posledné na zozname hlasovaní. Ide dosť zložitú otázku, či položíme otázku na ústne zodpovedanie. To je veľmi ťažká úloha, takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? jednomyselne, teda, že to vôbec môžem zažiť. Ďakujem pekne, takže ideme ďalej a ešte sa chcem poďakovať za hlasovanie. Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050. spravodajca kolega Pirilo okamžite dostane slovo. Prosím, e, tí, ktorí nechcú e, sa zúčastniť tejto diskusie, prosím, opustite miestnosť, aj keby bolo pekné, keby ste tu ostali, vypočuli si e, spravodajcu, ale ak chcete diskutovať na inú tému, tak prosím, mimo tejto miestnosti. Pán Pirilo má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Oznámenie Európskej komisie o cestovnej mape na rok 2050. To je určite e, to najkomplikovanejšie, čo nás čaká v nadchádzajúcich mesiacoch a bude na tú tému intenzívna diskusia. Ide o to vymyslieť scénáre na zníženie emisí CO2 na nadchádzajúcich 40 rokov. No, scénár komisie znamená zníženie emisí o 100 v oblasti elektroniky do roku 2050 a taktiež sa to týka priemyslu, ten má znižiť svoje emisie o 80%, takže ide skoro o priemyselnú revolúciu. Treba na novo vymyslieť e, výrobu, ale aj socioekonomický systém, ktorý si bude musieť uvedomovať e, svoju vlastnú spotrebu energie, bude musieť e, byť zmenená aj Eh, úprava eh, krajiny. Takže my sa máme vyjadriť eh, k niečomu, čo je o to komplikovanejšie, že máme hospodárskú krízu a súkromní investori sú trochu zdržanliví. Počas krízy sú aj príležitosti, ale ako ich využiť, ak v roku 2050 má ísť o to znížiť emisie o 80-90%, tak potom isté e, e, politiky musia byť e, prijaté a treba žiadať konvergenciu politík a akcií. Treba byť samozrejme seriózny, realistický, tak aby európske hospodárstvo bolo aj z energetického eh, hľadiska bezpečnejšie. Cesta, ktorú treba uraziť, je ešte dlhá a treba eh, počítať s viacerými akciami jedna jediná nebude stačiť na takéto výrazné zniženie emisie. Tak ako to ja tvrdím e, v tomto návrhu správy, tak e, treba identifikovať priority, napríklad výskum, nájsť nízkouhlíkové technológie, nájsť e, možnosť ako zvýšiť výnosy obnoviteľných zdrojov energie Takže v novom rámcovom výskumnom rámci treba navýšiť prostriedky na toto vyhradené, pretože zatiaľ tie prostriedky sú zanedbateľné v porovnaní s inými odvetviami. Samozrejme, treba zvýšiť energetickú účinnosť. A e, myslím, že v súčasnosti je to aj taký e, najdôležitejší cieľ. Mm, všetci si uvedomujeme ten cieľ 20 energetickej účinnosti sa bude dať len ťažko dosiahnuť, takže treba vyvinúť úsilie a treba taktiež e, mať e, právne záväzné e, ciele v oblasti energetickej účinnosti a treba taktiež akýsi intervenčný plán bude treba investovať do energetických infraštruktúr, hlavne do sietí. Európska komisia si žela vývoj energetických infraštruktúr, ale nemáme pocit, že by e, aktéry e, mali rovnaké úmysle, úmysly. Musíme sa zamerať hlavne na e, tzv. únik uhlíka, presun výroby, e, pretože sú odvetvia, ktoré budú znevýhodnené po roku 2013, pardon, 30, keď bude e, e, spustená druhá fáza obchodovania s kvótami ETS. Mohla by sa pokriviť e, konkurencia vo vnútri EÚ z tohto dôvodu. Takže treba čo najrýchlejšie hovoriť o finančných nástrojoch, ktoré by sa mali použiť na dosiahnutie politických cieľov, tak ako sú zakotvené v cestovnej mape. Bez týchto opatrení nebude možné mať investičný systém pre nové technológie, ktoré majú dosiahnuť e, energetickú účinnosť s nízkymi emisiami. Potrebujeme mať aj jasno v právnych predpisoch, musíme mať aj jasné plánovanie v jednotlivých odvetviach vo vzťahu s cieľami. Najskôr vydal kvadraz má slovo, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia, ako všetci vieme, sa jednostranne zaviazala k zníženiu emisí CO2 o 20 do roku 2020 v porovnaní s úrovňami emisí z roku 1990. No a potom sa rozhodlo o ambicioznom zvýšení cieľu do roku 2050. Eh, hovorí sa o 80 až 95 percentách, takže je tu eh, naozaj potreba koordinovať eh, činnosti a politiky EÚ. Táto cestovná mapa samozrejme je dobrým krokom na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa ale napriek cestovnej mape budeme musieť e, možno prehodnotiť e, súčasnú situáciu EÚ. To má samozrejme aj vplyv na tieto ciele. Sú tu dva zásadné body, ktoré treba mať na pamäti. Poprvé sme e, uprostred veľmi ťažkej hospodárskej krízy, ktorá ešte ani zďaleka nie je za nami. A po druhé, sme, sme e, izolovaní, e, my sami e, sme sa zaviazali k dosiahnutiu tohto cieľa. Niektorí krajiny, napríklad nové ekonomiky, Čína, Brazília sa vyjadrili v tom zmysle, že by sa o to tiež chceli snažiť, ale napriek tomu sme trošku izolovaní v súčasnosti. A preto, ak dovolíte niekoľko poznámok z mojej strany, musíme sa opierať aj o náš súkromný sektor, o naše podniky na zvýšenie konkurencie schopnosti na dostatočnú úroveň. Ale na to musíme najskôr e, pritiahnuť kapitál je to eh, hlavne zodpovednosť politikov. Musia byť do, musí byť vytvorené dobré politické a regulačné prostredie a taktiež voľno trhové hospodárstvo eh, musí byť predvíta, predvídateľné z dlhodobého hľadiska. Čo sa týka energie, eh, to je kľúč k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Trh s energiou zohráva kľúčovú úlohu a musia byť rovnaké podmienky pre všetkých na to, aby bol dosiahnutý cieľ, tak ako eh, je to so systémom ETS. Na jar hlavy štátov a vlád zopakovali, že E, systém obchodovania s kvótami ETS má byť e, pilierom nízkouhlíkového hospodárstva. Zatiaľ e, najdôležitejšiu úlohu zohrávajú dotácie, ale krivia konkurenciu alebo situáciu na trhu. Z dlhodobého hľadiska je to tak, že rozhodovania podnikov nemôžu vychádzať iba z dotácií. E, úplne to e, kriví e, situáciu na trhu. A je to taktiež zlé pre dlhodobú víziu. Systém ETS asi bude musieť byť vylepšený, hlavne pokiaľ ide o transparentnosť, ale naozaj je kľúčové, aby dotácie, ktoré e, krivia ceny za uhlík, boli odstránené. Ale keď odstránime dotácie, tak potom e, musíme e, zabrániť traumatizujúcim krátkodobým vplyvom. Ale povedzme, že sa nám to podarí a teda odstránime dotácie aj z dlhodobého hľadiska. Táto úloha nie je jednoduchá, treba to opatrne naplánovať a Mm, nemôže to byť ovplyvnené krátkodobými mm, politickými cieľmi. Treba mať e, strategické e, rozhodnutia. Nede iba o e, výskum v oblasti nízkouhlíkových technológií, ale musí byť aj rýchly prechod od výskumu k výrobe a k novým zručnostiam, k novým kompetenciám. Takže dôležitý je preto napríklad e, projekt CCS aj energetická účinnosť je dôležitá, ale myslím, že o tom ešte budeme hovoriť trošku neskôr. A taktiež treba e, zlepšiť našu sieť, jej interoperabilitu a prepojenia treba ozrkadliť zmenu v energetickom mixe. Inak e, to vyzerá s našou energetickou bezpečnosťou blede. E, treba hovoriť aj o investíciách, hlavne v časoch krízy, aké zažívame. Aj keď je to ťažké. Áno, zelené technológie sú drahé aj o to viac, keď e, sme na to sami. A preto by sme mali umožniť, aby trh ceny realisticky odzrkadloval. Môže to e, vytvoriť pracovné miesta, posilniť výskum a vývoj. Ja sa stotožňujem s mnohými kolegami, keď poviem, že táto správa prichádza včas a chce priniesť realistické riešenia, ktoré budú mať e, vplyv na naše hospodárstvo a to takým spôsobom, aký si želáme v súčasnosti. Ja sa teším na spoluprácu so spravodajcom aj s so ostatnými kolegami. Ja som tieňový spravodajca a mám naozaj veľmi dobrý pocit potom, ako som si vypočul kolegu Pirila. No, ako ďalší dostáva slovo kolega Franko. Ja by som vás požiadal, aby sme, aby sme sa skúsili vyjadrovať stručne, pretože máme pred sebou ešte diskusie o viacerých správach. Takže kolega Franko teraz. Oh. Merci. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vyjadriť k tejto smernici energetická účinnosť. Ja myslím, že komisia zachádza do príliš veľkých podrobností. Samozrejme, ambície nespochybnem, no ale tá e, miera detajlov, to sa skôr podobá na nariadenie, nie na e, smernicu. Vyzerá to ako keby e, to boli usmernenia pre členské krajiny. My by sme chceli ostať pri záveroch 10. júna 2011 z Rady pre energetiku. E, mali mať členské krajiny manevrovací priestor v oblasti energetickej účinnosti a kolegovia, chcem poukázať aj na e, článok 10, kde sa hovorí o e, spoločných generátoroch. Opäť je to príliš podrobné ste si istí, hovorí pán predseda, že ste pri správnom e, bode. Nie, nemáte pravdu, ja som asi trošku ďalej už. Energetická účinnosť. Frau Hübner. No dobré, pani Hübner. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Oznámenie obsahuje veľmi zaujímavé informácie, ktoré sú dôležité pre budúcnosť. No a aké a akú cestu zvolíme na to, aby naše hospodárstvo technológie išlo správnym smerom k nízko k znižovaniu emisí alebo dokonca absolútnemu odstráneniu emisí. Takže je dobrý čas na zmeny, znižovanie nákladov, avšak tomu tak sa nevyhneme. Je dobré, že hovoríme už teraz o roku 2050. Naši deti a vnúci budú z toho profitovať, ale už teraz treba zaistiť, aby sme dnes mysleli na budúce generácie. Kolega Alecho povedal, že Európska únia, my všetci, sme prijali veľmi ambiciozne záväzky, že znížime emisie, že zaistíme účinnosť využívania energií. No ja to poviem takto. My e, sa musíme starať o dlhodobú perspektívu a nesmieme zabúdať ani na financie. Keď hovoríme o nízkych emisiách, treba ho, sa rozmýšľať nad tým, či efektivita a účinnosť je dostačujúca, alebo či, tak ako to všetci hovoríme, by sme nemali viac investovať do výskumu a inovácií. Bez toho sa nám nepodarí dosiahnuť nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj v prípade zelenej energie. aj zelené pracovné miesta potrebujú energiu a preto treba urobiť všetko v záujme inovácií. Ak chceme nové technológie na získavanie energie, tak eh, dosiahneme naše ciele. Treba energiu šetriť. Keď tvrdíme, že spotrebitelia aj premysel majú zodpovednosť za šetrenie energie a samozrejme treba renovovať budovy, či už súkromné domy, verejné domy, tak aby neboli, nespotrebovávali toľko energie. Takže sa ukázali, že hospodárstvo s nízkymi emisiami je dôležitý, dôležité. No a, a tiež treba dávať pozor na to, aby nízkouhlíkové hospodárstvo bolo efektívne. Treba zohľadňovať mnoho rôznych možností. No a súčasne treba však povedať, že aj v rámci finančného rámca sa tejto téme nevyhneme. Musíme povedať, ako to treba financovať. Treba sa trochu tak rozlúčiť s myšlienkou, že všetko sa len dotuje. Pretože naše subvencie aby mali byť zamerané na čo najúčinnejšiu pomoc. No a ešte jedna vec, čo som si nevšimla v znení dokumentu. Neustále sa hovorí o, o súrovinách, ale dôležitá je recyklácia. Ak budeme recyklovať a takto získavať energiu, tak postupme o krok vpred. Ďakujem pekne, Jordan Cizel. Ďakujem veľmi pekne. Ja do veľkej miery súhlasím s tým, čo povedal spravodajca. Teda, že keď sa hovorí o, o environmentálnych cieľoch, že je potrebné riadiť sa aj tým, čo robia krajiny v našom okolí. Ja by som to vnímala v dvoch rovinách. Poprvé opatrenia a výsledky 2020 a tá druhá rovina, čo sa bude diať po roku 2020. Do roku 2020 sme si e, stanovili e, tie ciele 20-30 A teraz si kladieme otázku, čo potom, čo po horizonte roku 2020. A myslím si, že práve tu musí výbor ITRE prísť s návrhmi, Naše, náš priemysel potrebuje vedieť, mať istotu, mať e, e, jasné, jasnú predstavu o tom prostredí, o investíciách a tak ďalej. Takže ešte raz opakujem, že je potrebné rozhodnúť sa pre to, čo by bolo najlepšie v roku 2020. Komisia požadovala prístup podľa jednotlivých sektorov. A tá otázka znie, chceme v Európe znižiť emisie skleníkových plynov, alebo chceme, aby naše hospodárstvo bolo čisté. Ciele, ktoré teraz máme, sú v poriadku, ale ak chceme naozaj znižiť emisie, musíme sa naozaj seriózne zaoberať problémom spotreby. Aká je spotreba v Európe? Musíme sa snažiť odhadnúť, aké emisie spôsobuje každý jeden z nás. A musíme sa snažiť e, našu spotrebu znížiť a znížiť naše emisie. Týmto problémom sa zatiaľ ešte nezaobrali dostatočne. A myslím, že je naozaj na čase, aby sme to spravili. Ďalší rečník. Myslím, že tak ako talianskí predrečníci sa dá povedať, že nový svet sa ešte nevie vynoriť a presne o to ide pri energetike. Ja som si vypočul kolegu Vydala Quadrasa, ale neviem, či som správne pochopil jeho slova. On hovorí, že si nežiada verejné dotácie, aspoň nie príliš dlho, chce, aby sme zrušili bezplatné pridelovanie e, kvót CO2 podnikom. Je to forma dotácie, hovorí o jasných ambicióznych cieľoch v oblasti klimatických zmien. Mám to chápať tak, že politické, energetické, klimatické ciele EÚ majú odzrkadlovať e, varovania a vedecké správy ak áno, tak potom by sme si hneď teraz mohli e, stanoviť seriózne ciele na rok 2050, takže asi zníženie o 95 skleníkových plynov, pretože to nám povedia vedci, už to hovoria a bude to aj ich odporúčanie, teda odporúčanie IPPC ale e, my si asi radšej stanovíme menej ambiciozne ciele, aj keď e, je to dôvodom nestability a nemožnosti plánovania a vieme, že ich budeme musieť tak či tak upraviť neskôr. E, hovoríme, že iba Európa má ambiciozne ciele. Nie, Japonsko napriek Fukushime trvá na znížení svojich skleníkových, emisí skleníkových plynov 25 do roku 2020 a vieme, že v ich prípade je to naozaj ťažší, ambicioznejší cieľ ako tých 30 e, v EÚ. E, to, že zažívame hospodárskú finančnú krízu bezprecedentnú, ešte neznamená, že e, musíme spochybniť klimatické zmeny a hlavne hospodársky a sociálny potenciál, ktorý za sebou prinesie energetická revolúcia. A ešte jedna vec, pán predseda. Ten viac menej lineárny e, prístup Európskej komisie. Myslím, že musíme byť seriózni. Nedá sa tvrdiť, že ciele sa musia rešpektovať a potom predsa len vyčkávať e, až do poslednej možnej chvíle na seriózne zníženie e, emisí skleníkových plynov. A pritom vieme, aké je to e, ako to je z vedeckého, hospodárskeho hľadiska, čím skôr vyšleme správne signály, tým to bude lacnejšie z environmentálneho, aj finančného, aj priemyselného a sociálneho hľadiska. Končím. Treba teda mať oveľa lineárnejší prístup. Je to dôležité pre eh, výskum, pre vedu, ide aj o európsky rozpočet. Zatiaľ to nie je v poriadku, tie percentá. Treba to teda mať oveľa lineárnejšie naformulované. Treba už teraz uh, uskutočniť ten prelom. Prestaňme sa báť. Ďakujem pekne, musíme sa trošku poponáhľať, preto hľadím na hodiny. Ešte je tu pani Hall, pán Davis, pán Vidal Quadras a ešte máme dva veľké body programu pred sebou, takže prosím, vyjadrujte sa stručne. Momentiček, momentiček. Pán Žado sa na mňa priamo obrátil, takže e, myslím, že je slušné mu aspoň odpovedať. No, no, môžeme to vnímať aj tak, aj tak. Sú to aj ďalší kolegovia, ak všetci súhlasia s tým, že vy vystúpite ako prvý, tak ty nemám problém, ale inak by som radšej išiel po poradí. Kolegyňa Hercog sa tomu pridáva Hall, Davis, Hercog. Chcete, aby súhlasí s tým, aby pán Vidal Kvadras vystúpil pred vami? Nemáte nikto žiadne namietky? Dobre, tak máte slovo. Euh, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. No už pán Žado, keď e, hovorím o odstránení z dlhodobého hľadiska akýchkoľvek dotácií, tak naozaj mám na mysli všetky dotácie, bez výnimky. Pretože si myslím, že e, trh najúčinnejšie umožní dosiahnutie našich cieľov bez výnimky. A ešte jedna vec, ktorú chcem povedať, nevidím protirečenie medzi jednotlivými cieľmi našej politiky a e, znížením emisí. E, toto zníženie je dobré tak pre životné prostredie, ako pre konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok energie. Je to taký celok, žiadne protirečenie. Uh, a ešte posledný bod. Treba pamätať na to, že z, dlhodo, eh, pardon, z krátkodobého hľadiska eh, kríza je, eh, je dôvodom veľkého tlaku na, na samozprávy, na štáty a to taktiež vplýva na dotácie. To sa nedá odignorovať. Kolegin Hall. Kolegyňa Hall, nech sa páči. Vďaka. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme tu neupadli do nejakého veľkého pesimizmu. Videl kvadrát s väčšinou pesimista nie je, ale teraz hej. A dúfam, že sa nebude teraz hlásiť eh, na reakciu na moje slova, aby ma prstiel, že nie je až taký pesimista. Áno, sme v zložitej situácii, ale musíme si uvedomiť, že to môžeme vnímať aj ako príležitosť, nielen ako hrozbu, a že eh, to môžeme vnímať pozitívnejšie Európska únia je izolovaná, to sme sa dopočuli, ale môžeme to vnímať aj inak, a to tak, že EÚ je na špičke a výhoda takéhoto vodcu pred zvyškom sveta je v tom, že ak sa nám podarí v našom hospodárstve, v našej spotrebe dosiahnuť e, lepšiu efektívnosť, tak to bude pre nás obrovská výhoda. A ak nízkouhlíkové technológie, ak budeme naozaj v popredí, tak ich budeme môcť ako prvý predávať zvyšku sveta. Takže ja by som nemala pocit, že to, že EÚ je izolovaná, je, nevýhod, je nevýhoda, naopak je to príležitosť, ktorej sa musíme chopiť. Uh, a v správe pána Príla sa okrem toho hovorí, že účinné využívanie energie je mimoriadne zložité dosiahnuť. Áno, to platí, že tých 20 zatiaľ nedosahujeme. Eh, viac menej 10, preto máme aj smernicu o účinnom využívaní energie, ale ak to začneme naozaj náležite upratovať, čo sme len prednedávnom, tak eh, skrátka tých 20% dosiahneme relatívne jednoducho a to samozrejme nám umožní rýchlejší prechod k nízkouhlíkovej ekonomike a zlacní to aj tento prechod k nízkouhlíkovej ekonomike. Eh, takže by sme mali mať aj takéto pozitívne myšlienky na zreteli, keď hovoríme o tom cestovnom pláne. Ďakujem. Pani Hercov, nech sa sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda. Mám len zo pár poznámok. Začala by som e, tým vodcovstvom, či sme v popredí alebo nie. Ja si myslím, že cestovný plán 2050 slúži na to, aby sme boli aspoň medzi tými rýchlejšími, lebo keď sa pozrieme na konkurenciu, vidíme, že je tu mnoho konkurentov, takže toto by som mala na zreteli. Myslím si, že spravodajca dospel k veľmi dobrým, veľmi dobrým záverom, vypracoval veľmi dobrú správu, len zo pár poznámok k trojke by som povedala to, že tam sa vyzýva k väčšej konzistencii, konzistentnosti s programami EÚ. Ja by som navrhovala, aby e, sme požadovali väčšiu konzistentnosť aj v rámci programov, nielen medzi nimi, keď hovoríme o finančných prostriedkoch tak e, my sa tu zasadzujeme e, krvou, energiou, ale peniaze často e, nechceme dať. Takže toto musí byť dobre zadefinované v budúcom viacročnom finančnom rámci, aké sú naše priority do roku 2050. A ešte jedna vec Rok 2020 bude takým medzníkom, e, takže áno, tie ciele 2020-2020 musíme dosiahnuť a potom e, môžeme prejsť k cieľom na 2050. Áno, gratulujem spravodajcovi a ja myslím, že tá správa je veľmi kvalitná a teším sa, že sa vyjadrujeme ako parlament k cestnému, k cestnému plánu na 2050. Ďakujem pekne. A teraz kolega Davis, ako nebyť pravodajca z iného výboru. Ďakujem pekne. Ja sa teším, že e, tu môžem vystúpiť. Ja som spravodajcom výboru Envy a teším sa z dobrej spolupráce s pánom Pirilom. On bol útra v našom výbore. No táto rozpráva, uh, mám pocit, že je zelenšia než vo výbore Envy. Toto ma naozaj veľmi prekvapuje Eh, všetky moje predsudky eh, sa teraz rozplynuli. V novom roku budeme hlasovať, bude to veľmi dôležité hlasovanie. Momentálne vieme, že jediným cieľom pre EÚ je tých 20 do 2020 o zniženie uhlíkových emisí. A tento plán stanovuje cieľ na rok 2050 a tie milníky, teda čo treba do 2030, 40. Momentálne Áno, ak to príjeme, ak to EU príjme, tak komisia príde s rôznymi nástrojmi, konkrétnymi dosiahnutie týchto cieľov. Momentálne je to zablokované v rade a nech už robíme čokoľvek, toto nezmeníme. Ak by tu tento cestovný e, plán e, my zamietneme, teda blokada v rade a zamietnutie v parlamente, tak potom aká bude naša politika boja proti klimatickým zmenám? Aký signál vyšleme priemyslu? Oni si budú kladať otázku, čo, čo priniesie budúcnosť. Takže vo výbore Envy sme hovorili o dvoch otázkach. Poprvé, globálne oteplovanie. Veríme v globálne oteplovanie. Súhlasíme s väčšinou vedcov, ktorí tvrdia, že ide o ľuďmi spôsobené oteplovanie, ktoré sa naozaj deje. A potom sú tu určité kandidáty, vedia, že toto spôsobujú e, vulkány a e, nejaké výkyvy e, v solárnej činnosti a tak ďalej. Skrátka, vedci súhlasia, uh, vedci sa na tom, že tomu oteplovaniu dochádza, takže uh, toto je tá otázka. Ďalšia otázka. Pôjdeme to cestou sami? Nebude tu žiadna medzinárodná dohoda? má Polsko e, tepelné elektrárne postupne vyraďovať z prevádzky, keď Čína stavia nové? Ja viem, že je to komplikované, ale naozaj sa musíme pozerať do budúcnosti. Je to v našom hospodárskom záujme. Áno, v Číne sa stavajú tepelné elektrárne, ale stavajú sa tam aj e, e, elektrárne, ktoré spôsobujú menej emisí uhlíka. Takže je potrebné ísť touto cestou. Čo prinesie? Čo prinesie budúcnosť? Rok 2030, budú sa ešte stavať e, a budú ešte fungovať e, konvenčné e, tepelné elektrárne? Ja dúfam, že nie. Takže prosím, dávajme si pozor na to, aby sme nezaostávali, pretože v prípade fotovoltaiky a solárnej energie už zaostávame za krajinami ďalekého východu. Ja to stále porovnávam s Veľkou Britániou v 50. rokoch. My sme boli naozaj veľkým výrobcom, veľkým producentom. E, bolo po vojne, ale my sme neinvestovali a v Nemecku došlo k hospodárskému zázraku. Kopa investícií, takisto aj v Číne. A my sme sa z toho nespamätali. A ja mám pocit, že tu takáto stagnácia. A musíme teda vyslať jasné signály priemyslu. Ide hlavne o energetický e, sektor. E, výrobcovia energie majú vlastný cestovný plán pre znižovanie emisí CO2. Je to realistické, ale platia dve veci. Nemôžeme e, napríklad brániť priemyslu v CCS a v, vo využívaní jadra, tam, kde je to náležité a po ďalšie, naozaj musíme sfunkčniť ETS, e obchodovanie s emisiami. Ale cena CO2 je veľmi nízka. My sme mysleli, že to bude 30 eur e, alebo viac a teraz je to iba 10, takže je to veľké sklamanie. Takže máme tu viacero mechanizmov, ktoré musíme zaviesť, tak aby tu bola z dlhodobého hľadiska istota. Niektoré z nich nemusíme uplatňovať už teraz, rok 2025 alebo 2030 tam môžeme prejať určité opatrenia, ale to rozhodnutie musí, patri, musí padnúť teraz aby výrobcovia energie mohli investovať, vediac, že o 10, 15, 20 rokov sa udeje to a to, aby mali takúto plánovaciu istotu. Ale ďakujem, pán predseda. Uzavrel by som to týmto. Áno, tento svet sa mení veľmi rýchlo v svetovom hospodárstve vždy boli a budú tí, ktorí sú vyťazmi a tí, ktorí sú porazení. Takže e, prosím, pokúsme sa byť tými výťazmi. Ďakujem pekne. A teraz, ak súhlasíte, ešte lehota na pomoce návrhy 11. oktobra na poludne. A teraz bod 23, dopady finančnej krízy na odvetvie obrany. Spravodajcom je kolega Tušenovský a rovno dostáva slovo. Ďakujem, pán predseda. Áno, ako ste povedali, ide o stanovisko o vplyve finančnej krízy na odvetvie obrany v členských štátoch EÚ. Je to stanovisko pre výbor AFET. Je to prvá správa na túto tému. Tak len zo pár slov na vysvetlenie, aký postup sme zvolili. aké zdroje sme využili. Ide o publikáciu o dopadoch finančnej krízy na vetve obrany v členských štátoch EÚ. Táto správa bola zadaná výborom SEDE. Ďalej sme konzultovali e, pri príprave tohto stanoviska e, so zástupcami Asociácie obraného priemyslu a s autormi spomínanej publikácie. Je to téma naozaj veľmi komplikovaná. A stanovisko má len 1500 znakov. A iste vidíte, že toto je veľmi komplikované. My sme sa snažili e, to celé vystavať do štyroch odstavcov, ktoré na seba logicky nadvezujú. Ten prvý hovorí o tom, že finančná kríza nemala dopad na odvetvie obrany eh, hneď v úvode. Tie prvotné dopady tam neboli, ale dá sa očakávať, že s poklesom rozpočtov dôjde k určitým dopadom aj na tento sektor. Čiže je tu také určité oneskorenie. Ale negatívne vplyvy na obranný priemysel tu budú. V druhom odseku Hovoríme o tom, že je to priemysel v výlučnej kompetencii členských štátov. Sú to veľmi špecifické zákazky. Je tu sprísnený režim. bezpečnostné kritéria platia. A preto eh, spolupráca medzi krajinami vôbec nie je jednoduchá. Tretí odsek upozorňuje na rozdiely medzi národnými politikami, teda, že ten proces je mimoriadne komplikovaný Áno, je tu snaha o určitú spoluprácu. Dôležitú úlohu bude zohrávať spoločná Európska obranná agentúra. Taktiež je tu vplyv. Taktiež je tu vplyv na to, hlavne z technologického hľadiska. A posledný odsek, tam Ide o opatrenia, ktoré by podľa nás mohli zmierniť dopady finančnej krízy. Je tu teda snaha o určitú spoluprácu. Opatrenia obalného balíčku komisie z roku 2009. Je to snaha o zvýšenie schopnosti, hoci ešte raz opakujem v tejto oblasti, keďže to také špeciálne Je to veľmi komplikované. Výskum, vývoj. Je to oblasťou, kde spolupráca krajín EÚ môže mať veľký vplyv do budúcna. Sme pod časovým tlakom, preto by som nerád by som nerad zachádzal do detajlov. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli viskom. Pracovali sme na tom cez prázdniny a hlavne sme mali problém s tým, že to je veľká problematika a že máme malý priestor, do ktorého sme sa museli vtesnať. Podmienovacie návrhy treba predkladať do 11. oktobra. Hlasovať by sa malo 10. E, novembra a ja sa teším na spoluprácu s inými spravodajcami. Ich pripomienky istotne ešte vylepšia moje stanovisko, ktoré podľa mňa má veľký význam do budúcna. Ďakujem. Monsieur Udy. Pán Ody, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať spravodajcovi ste. Jeho prvé myšlienky sa mi páčia. Je tu aj zaujímavá správa výboru AFED a náš výbor pre priemysel musí jasne povedať, či ho táto téma zaujíma alebo nie. Hovorím to pretože som bol spravodajca pre strednodobé hodnotenie 7. rámcového programu a ja som skonštatoval, že e, náš výbor sa e, nemal právo moc zaujímať e, o, o napríklad obranný priemysel. No a nakoniec som bol prehlasovaný. No ale aj tak si myslím, že teraz sa musíme opäť zamyslieť nad tým, či nás táto téma zaujíma. Tie rôzne vypočutia zorganizované v dvakrát takejto e, zasadačke a boli plné, boli tam zástupcovia e, podnikov a povedali, že ich teší, že sa o nich zaujímame. Od konca studenej vojny všetky členské krajiny znížili svoje obranné rozpočty dlho pred krízou. Táto kríza znamená, že ešte menej prostriedkov pre výskum v oblasti obrany a e, posilňuje sa skôr bilaterálna dohoda, naposledy dohoda medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Bola to veľmi významná bilaterálna dohoda. Takže si myslím, že by sme sa naozaj mali venovať, venovať otázke výskumu v oblasti obrany. EÚ vynaklada štyrikrát menej prostriedkov na výskum ako USA a v súčasnom svete tvrdí, že nepotrebujeme obranu. To naozaj je absurdné z hľadiska zaručenia bezpečnosti našich občanov. Treba venovať pozornosť týmto témam. Máme Európsku agentúru pre e, obranu máme právny základ článok 45 zmluvy, ale <laughs> rozpočet nie je skoro žiaden, takže musíme byť e, politicky odhodlaní a mali by sme naozaj budovať väčšinu, ktorá bude za e, investovanie do výskumu, aby to slúžilo tak civilnej ochrane ako vojenským cieľom. Ak to nespravíme na európskej úrovni, tak e, prídeme o príležitosť konsolidovať e, priemyselný základ. A toto je naozaj práca pre náš výbor spolu s výborom AFED. Mm, nemám presný návrh e, postupu, ako získať alebo vytvoriť väčšinu, ale ja stojím za spravodajcami a musíme naozaj e, túto správu dobre naformulovať, aby sme naozaj mohli e, dosiahnuť množstevné e, redukcie. Týka sa to rôznych oblastí, aj diplomácie okrem iného. No a mali by sme teda e, zdieľať e, vedecké základy, e, musíme naďalej mať najlepších inžinierov, treba venovať pozornosť vzdelávaniu inžinierským fakultám. Treba myslieť na to, že obranný priemysel tvorí súčasť e, našej európskej identity. Monsieur Weber. Pán Weber. Oui. Le... Zbrojárstvo predstavuje 240 miliard eur, 400 tisíc priamých pracovných miest, 1 e, 800 tisíc e, nepriamých pracovných miest, dokopy 2,2 milióna, 40 miliard eur vývozu. Nie je to teda zanedbateľné odvetvie. Okrem toho, to má obrovský význam pre strategickú nezávislosť a politickú samostatnosť nášho diela. E, v súčasnosti sa redukujú investície kvôli hospodárskej kríze. Je to hmatateľné, je to závažné a naviac je tu tvrdá medzinárodná konkurencia aj vo vnútri Európy. A všetko to oslabuje obranu a zbrojárstvo a hlavne malé a stredné podniky. A ešte je tu nevýhodný výmenný kurz euro-dolár. A e, naši e, priemyselníci naviac e, uprednostňujú strategické partnerstva mimo EÚ. Ak by to takto malo pokračovať, ako to bude s našou túžbou vytvoriť integrovaný zbrojársky trh v Európe? Ja myslím, že to dobre vyjadril aj kolega Ody. Európa stráca technologickú kapacitu a mohlo by sa to stať e, definitívne kvôli kríze v roku 2009 v tejto oblasti. USA vynaložili každý rok 160 miliard dolárov do výskumu a vývoja a bolo to iba 30 miliard v EÚ. Jednoducho to nebude stačiť na to, aby sme ostali medzi prvými. Samozrejme, nejde iba o peniaze. Treba zracionalizo- zracionalizovať výdavky, e, treba e, lepšie zacieliť e, investície do výskumu vývoja. Musíme teda lepšie sklbiť civilný a vojenský výskum, tak ako je to už v iných odvetviach, e, napríklad v telekomunikáciách a vesmírnom výskume 60 výskumu v obrane majú dopad na civilnú oblasť. Mnohé naše krajiny verejne hovoria, že sú za Európu obrany, ale e, v, skutočnosti ide presne o opak. Prevažujú národné záujmy a v konečnom dôsledku európska spolupráca sa oslabuje od e, rokov 80., kedy boli e, spustené veľké programy Transal mm, Milan, misil, helikopter Eurofighter. No odtedy žiaden nový program na európskej úrovni nebol spustený, teda od 80. rokov. My v súčasnosti eh, podkopávame aj program GMES pre satelity, o tom sme hovorili včera. V ťažkých rozpočtových eh, časoch každý um, chráni svoje záujmy a Obáva sa, že prehra v medzinárodnom tvrdom konkurenčnom boji. Sú tu mnohé duplicity v Európe a to by nás malo primeť e, k tomu, aby sme spojili naše úsilie, aby sme dokázali za menej vyrábať e, rôzne obranné výrobky. Bez toho prídeme aj o naše kompetencie aj o náš obranný e, priemysel a e, to by e, oslabilo našu obrannú stratégiu. Nie je to však nevyhnutné, treba mať európsku politiku, ktorá by vytvorila solídny priemyselný a technologický základ a preto sa stotažňujem s závermi kolegu Tošenovského, ktorý si myslí, že eh, akékoľvek posilnenie európskej obrany ohrozuje národnú zvrchovanosť. A ja chcem zmeniť eh, to, čo navrhuje, teda, že spoločná obrana E, politika je želateľná z hospodárskeho hľadiska, ale že ohro- otrasie zvrchovanosťou členských krajín. Ak máme ochraňovať zvrchovanosť na úkor e, spoločnej obrannej politike, tak vtedy prídeme o zvrchovanosť členských krajín. Treba e, zdôrazňovať spoluprácu, nemôžeme mať nespočetný počet um, obraného materiálu, lebo nakoniec všetci prehráme. Ďakujem a teraz kolega Tošenovský. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem, predseda. Len pár slov na záver. Ďakujem kolegom za túto diskusiu a reakcia na slova pána Odyho. Tak ako on postavil tú otázku, že či táto problematika patrí do nášho výboru ITRE, tak po tých diskusiách, ktoré sme viedli, som presvedčený o tom, že patrí, že sa o tom treba rozprávať. Súhlasím s tým, že výskumná aktivita práve v tejto oblasti je nesmierne dôležitá. Ten svet určite nebude jednoduchší, vnímame to, vidíme to aj na tom našom najbližšom okolí. Udalosti v Severnej Afrike nám presvedči, nás presvedčili o tom, že tento význam, alebo význam tohto priemyslu je veľmi dôležitý a zároveň si treba uvedomiť, že mnoho vecí vysokej technologickej úrovne začalo najskôr v obranom priemysle, až boli uvoľnené do toho normálneho civilného sveta. Francúzsko ako ukážková krajina vysokej technologickej vyspelosti mnoho technologických vrcholných záležitostí vzniklo práve v obranom priemysle a preto si myslím, že táto diskusia by mala pokračovať aj v našom výbore. No a ďakujem za tú diskusiu a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Tento bod je teda vybavený. Mm, kolega Tošenovský už upozornil na lehotu na prekladanie pozmejúcich návrat. No a dostávame sa bodu 24. Energetická účinnosť, zrušenie smernice, alebo teda dvoch smerníc. Slovo dostáva kolega Turmes. Claude, i your Uh, uh, Ďakujem pekne, predseda. Takže dnes eh, myslím, som vám, rád by som vám eh, chcel niečo povedať o moj, takých mojich širších eh, líniách. No a ešte je tu jedna vec, o ktorej treba rozhodnúť, a to je lehota na prikladanie pozmeňujúcich návrhov. Mailom ste dostali návrh. Pôvodne som to predpokladal 20. oktobra ale trochu sa neskôr správa, preto navrhujem 27. 27. októbra. No, v podstate môžem povedať, že predtým, než budeme hovoriť o cestovnej mape 2000 a potom dopady na financie a priemysel. A je jasné, že legislatíva o ktorej hovoríme teraz o energetickej účinnosti, je veľmi úzko prepojená na jednej strane s diskusiami o klíme a energetike a na druhej strane prepojená s otázkami financovania. A to je samozrejme náročné v týchto ťažkých časoch. No a všetci, ktorí sa venujú klíme a ktorí skúmajú možné scenár vývoja e, vedia, že ten cieľ dvoch stupňov nedosiahneme s momentálnymi snahami. A hovorí sa, že minimálne 50% musí byť e, z oblasti úspory energie na to, aby sme ale neprekročili globálnu teplotu o 2 stupne. Energetická účinnosť vo všetkých štúdiách je najlacnejším spôsobom ako znížiť emisie. A preto to treba vidieť aj z tohto ohla. Druhá vec. Vyváženie hospodárstva. A tokov uvedomujeme si, že každý rok európske hospodárstvo stráca 400 miliárd a viacej bohatstva, ktoré transferujeme do krajín, ktoré majú ropu a ktoré majú plyn. Týchto 400 miliárd, ktoré opúšťa európske hospodárstvo, je dnešné číslo. A zohrávajú tu dva účinky. E, Veď naše zdroje sa znižujú a je veľa štúdií, ktoré hovoria o tom, kvôli, kvôli boomu čínskej, indickej a brazilskej ekonomiky, tak globálne ceny ropy a plynu môžu byť ešte vyššie ako sú dnes. Takže ja navrhujem isté úspory v našom dlhu. Ja nechcem, aby naše hospodárstvo každoročne prichádzalo o 400 miliárd a v budúcnosti ešte viac. Takže táto legislatíva kde úspora 50 miliard a viac, a to znamená, že môžeme o 50 miliard viac investovať do malých a stredných podnikov v Európe, do stavebného sektora a tiež pomôžeme našemu priemyslu. No a to je tiež prepojenie so súčasnou hospodárskou krízou, ktorá je finančnou krízou, ale tiež sociálnou krízou čoraz viac. No a ďalším aspektom energetickej účinnosti je kontrola nákladov. Keď v hospodárstve dve tretiny výroby energie budú musieť byť nadchádzajúci 30 až 50 rokov e, nahradené, to znamená, že bude musieť narásť cena za kilowatt hodinu energie. No a to bude znamenať, že budeme musieť modernizovať našu sieť. To bude tiež drahé, takže toto, týmto legislatívnym aktom vyriešime viacero veci. Poprvé, náklady, nákladné energie násobené kilowatt hodinou a cenou. Ďalšia vec, ak budeme ambiciózni a všetko splníme, tak ušetríme 50% od dnes do 2030. A to má tiež veľmi pozitívny dopad na náklady. A je tu ešte tretí aspekt. V USA je konkurencia nie len na energetických trhoch medzi dodávateľmi, ale tiež medzi dopytom a ponukou. No a my musíme vytvoriť trh, ktorý zorganizuje tlak na výmeny energie v Lipsku, Paríži, Amsterdame a tak ďalej. To môže byť teda len tlak nadol na systém, no a po štvrté energetická chudoba. To musíme brať vážne, keď s kolegami z, zo strednej a východnej Európe hovoríme o tom. Oni mi hovoria, že my sme z komunistických systémov, kde energia bola takmer zadarmo a e, veľa občanov býva v budovách, ktoré nie sú dobre izolované. No a na to, aby sme to splnili, budeme mať e, veľký tlak na občanov, vo východnej Európe. No a otázka je, či to budeme schopní zafinancovať. No a myslím, že potrebujeme oveľa viac diskutovať medzi sebou. Myslím, že máme nástroje, ale musíme tiež vytvárať nové. Máme Európsku investičnú banku. Dnes ráno komisár Hahn navrhne 20% kohezných fondov z regionu 1 a tranzitných regionov budú musieť byť určené na energetickú efektivitu a 6 na tie nami nerozvinuté regióny v Európe. Toto je veľký zlom, pretože to je skutočne veľa peňazí, ktoré sa dajú pozitívne využiť. My v tejto smernici vytvárame tiež článkom 6 nový model pre energetické e, firmy a myslím, že musíme upriamiť pozornosť na spoločnosti na úsporu energie. No, na záver na rade eh, bola pozícia minulý rok, že žiadne ciele. V parlamente v práve Bencen v decembri sme povedali, že chceme záväzne ciele. No a komisia teraz eh, vypracovala eh, záväzné opatrenia, a vlády hovoria, že nechcú záväzné opatrenia, nechcú záväzné ciele, nechcú záväzné opatrenia. A to samozrejme nikto nevedie. A preto myslím, že musíme ísť na takých dvoch kolejách, záväzné ciele a záväzné opatrenia. No a ja som viedol veľmi zaujímavé stretnutia s viacerými vládami, no a oni povedali, že sa začínajú zamýšľať nad tým, že ak, ak tie opatrenia budú príliš tvrdé a ak budú mať pocit, že príliš zasahujú do národných plánov a energetickej efektivity, tak možno sa vrátia k diskusii o cieľoch. Takže myslím, že by sme mali mať záujem istým po tých dvoch kolejách. Tým budeme mať lepšiu možnosť dospieť pozitívnym výsledkom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Viacero ľudí sa prihlásilo do diskusie a ako prvý dostanú, dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, ako prvý kolega Píper. Ja poviem niečo v obsahu. Uh, rýchlo, ale chcel by som sa spravodajcov spýtať. Pán Turmes, chcel by som sa spýtať, analýza bola v poriadku a môžeme ju podporiť, ale aké závery vyvodzujete sa postupu. Myslíte teda, že 20. októbra sa budeme zaoberať vašou správou a 27. bude lehota na pozmeňujúce návrhy. Povedali ste toto na začiatku. Ak súhlasia kolegovia, ja som to chcel len objasniť, či som to správne pochopil. Áno, tak to povedal. To bol návrh. No a to nie je teraz to najdôležitejšie. To bol návrh. Dobre, to bol návrh. Ja by som sa musel venovať, pretože my sme sa s touto témou veľmi detailne zaoberali a musíme zaoberať. Pán Turmes, vy ste veľmi tvoriví aj veľmi priateľský a v otázkach energetickej efektivity ste vypracovali veľa dobrých vecí. Ja som však trochu zarazený, pretože časti vašej správy a predstavím si časti vašej správy, ktorá ešte vôbec ani nie je správne, bola predložená. Je správne, že to je len návrh správy. Je to správne, že právna služba toto teraz nepreverila. Je správne, že tým aj preklad ešte nemohol začať. Ja sa skutočne pýtam, ako to, ako o tom budeme môcť zodpovedne hovoriť 20. októbra a potom dodržať lehotu na prekladanie si návrhov 7 dní. Pokladám to trochu za nezodpovedné, pretože momentálne panuje taká situácia, tak to, eh, to pôjde všetkým kolegom, že nás masírujú rôzne záujmové skupiny a sú to záujmové skupiny z oblasti izolácií, turbíny, elektrokontrola. Takže tieto veci sa no, momentálne veľmi približujú. No a ja by som nechcel byť nejakým nástrojom nejakých lobbystov. Ja očakávam a apelujem na vaše zelené vedomie, čakám aj na lobbystov ako ochrana nájomcov, ochrana spotrebiteľov, medzi nami, kolegami, medzi nás kolegov to zatiaľ nedostalo. Ja očakávam priemyselné obchodné komory. My nemôžeme teraz povedať, že vaša správa, ktorá ešte nie je hotová, že ju predstavíme a za 7 dní predložíme pozmeňujúce návrhy. To je podľa mňa nezodpovedné tým, prednostníme niektoré záujmy, no a preto musím povedať, že takto to nejde. O všetkom, čo chceme dosiahnuť v oblasti energetickej účinnosti, máme aj iný prístup. Energetická účinnosť nie je hneď úspora energie. Ja si predstavujem, že spoločne by sme mohli postupovať trochu kreatívnejšie a definovať to energetickú produktivitu. To by sa dalo tiež zapracovať do smernice, no pre mňa nepriateľné teraz prijímať všetko tak, ako ste to povedali, sme úplne na začiatku. A preto chcem spochybniť trochu vaše prvé slova, to, čo ste uviedli ako časový plán. To je nepripustné. Faktická poznámka Kloda Turmesa. No, myslím, že to treba napraviť. V Tabling Office to už bolo a včera večer eh, všetci členovia výboru. Dostali správu, ktorú skontrolovali lingvisti právnici. No a včera večer prešiel tabling officeom No dobre. Otázka sa dá objasniť ja ešte nemám žiadnu oficiálnu, oficiálne znenie správy. Ja ho nemám. Ale či už to bolo včera večer alebo dnes ráno, to nie je až také dôležité. A, a teraz mám pripomienky, pôjdeme pekne po poradí. Najskôr pani e, Madurel. To bude vystúpiť ako tenová spravodajky, nech sa páči. Presidente, jo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem ospravedlniť pani Ritu Thompson, tieňovú spravodajkyňu, nemôže žiaľ dnes byť prítomná a v jej mene mám stručne odprezentovať stanovisko našej politickej skupiny, ale ešte chcem ja zablahožovať pánovi Turmesovi za vynikajúcu prácu. Moja skupina si myslí, že čo sa týka energetickej účinnosti, tak treba vyslať silný jednotný odkaz rade a to čím skôr Naša vízia e, musí byť odvážna a jasná a preto musíme presadzovať záväzné ciele aby, e, a presadzovať aj spoločný výpočet, ktorý bude predmenom, predmetom konsenzu. Musíme definitívne od, uvoľniť e, potenciál, ktorý v sebe skrýva energetická účinnosť. Myslím, že na tom sa zhodnú všetky dotknuté odvetvia, všetci aktéry. Takže zvýšiť energetickú účinnosť, to ani nie je tak otázka voľby. My sa môžeme iba rozhodnúť, či to spravíme dnes, alebo či to odložíme na zajtra. Tí, ktorí chcú konať dnes, budú mať zajtra konkurenčnú výhodu. Tak to vyzerá vo svete, v ktorom sú zdroje zriedkavejšie a dopyt rastie, preto treba konať čo najskôr a prijať túto novú smernicu čo najrychlejšie. Cena ropy je naďalej dosť vysoká napriek kríze, takže energická účinnosť bude výhodná pre všetkých. Myslím, že to so sebou prinesie aj e, krátko a strednodobý rast a to je dôležité pre Európu a preto pán Turmes, moja skupina, si želá, aby všetky lehoty boli čo najkračšie, aj tá lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Ak to chcete preložiť z 25. na 27 oktobra v poriadku, ale určite nie viac. Ja, dôvody sú jasné. A myslím si, že by nebolo zodpovedné ďalej odkladať tú lehotu. Ja som si istá, že pán Turmes ako spravodajca je tieňový budú ochotní rešpektovať čo najkračšie lehoty. E, chcem pripomenúť, že ide našu bezpečnosť znižiť e, spotrebu, znamená znižiť našu vonkajšiu závislosť a to je najlepšia ciesta, ako posilniť našu odolnosť, ako zvýšiť e, bezpečnosť dodávok a stabilizovať ceny. Taktiež hovoríme o znížení ekologického dopadu Všetci vieme, že naše hospodárstvo z dlhodobého hľadiska nie je života schopné. Treba nájsť riešenie. No a preto chcem povedať, že ma teší, že môžem povedať, že budeme samozrejme spolupracovať s spravodajcom na energetickej účinnosti. Ide o to môcť prijať tento dokument čo najskôr ak dovolíte, e, menšia pripomienka k rokovaciemu poriadku. My sme mali dnes diskutovať o, taj, o tejto správe a potom e, teda mal byť aj vo všetkých jazykoch k dispozícii, teda mala byť k dispozícii, ale predsa len to ostalo na programe, aby sme získali čas. No a prvá diskusia so všetkými jazykmi bude, 20, bude 20. oktobra. E, je to veľmi pravdepodobné, malo by to výjsť. A potom budeme hovoriť o ďalších lehotách, ale musíme sa ubezpečiť, aby e, v budúcnosti všetci mali k dispozícii dokument vo svojom jazyku. A ja si ešte pamätám, že pred pár rokmi sme mali e, správu o treťom liberalizačnom balíku. Bolo to pretlačené tak rýchlo, že e, ja som sa naozaj snažil brániť, ale nemal som žiadnu šancu. A ja som si vtedy povedal, že ak budem ja môcť zabezpečiť, aby všetci kolegovia, nielen e, tieňoví spravodajcovia, spravodajca, predseda mali dokument vo svojom jazyku, tak e, sa o to postaram a naozaj e, postaram sa o to, aby všetci kolegovia sa mohli s tým oboznámiť vo svojom jazyku. A mne trošku vadí, že pri e, prvom dátume e, sa predsedu nikto neopýtal. Jednoducho to bolo oznámené a taktiež e, workshopy. Nemohol som sa ani na jednom e, zúčastniť, ale povedal som, že dobre, nemeňme to, aby sme nenarušili priebeh No ale teraz musíme naozaj sa zamyslieť nad rozumným časovým plánom. Takže dnes hovoríme aj bez e, návrhu správy a potom 20. už ho budeme fyzicky mať, takže budeme naozaj prvýkrát riadne diskutovať a potom oznamíme ďalšie lehoty. A teraz ďalší e, rečníci na zozname. Pani Hall. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem vrátiť na začiatok tejto smernice politické závisky z roku 2007 2020 20 a smernica o energetickej účinnosti hovorí, ako to máme dosiahnuť. To je dôležité, musíme na to pamätať, keď e, budeme definovať tieto úspory. Musia to naozaj byť skutočné úspory, aby sme dosiahli energetickú účinnosť do roku 2020. Je to súčasť balíka. Naozaj musíme e, v absolútnych číslach znížiť energetickú účinnosť. Netýka sa to iba klimatických zmien, ale aj hospodárskej krízy. E, naozaj musíme zvýšiť energetickú bezpečnosť a využívať e, energiu eh, hospodárnym spôsobom, aby naše podniky mali väčšiu konkurencieschopnosť. Komisia v tejto smernici navrhuje viacero špecifických opatrení a ako sa povedalo, členské krajiny mali trošku odlišný názor na to, čo si od komisie slubovali a ja som si napríklad všimla, že pri špecifických opatreniach komisie, ktoré nezapadajú úplne do plánov niektorých členských krajín, No a teda niektoré krajiny e, rozmýšľajú, či by náhodou nebolo lepšie mať národné ciele, tie by poskytovali väčšiu flexibilitu pri ich dosahovaní. Takže ja som za e, dvojkolajový prístup, pretože to nám dá tú flexibilitu, možnosť prispôsobiť sa. Niektoré čl- krajiny robia veľa v oblasti energetickej účinnosti, ale možno nedostatočne podrobne, tak ako to navrhuje komisia. Sú dve oblasti ktoré by som rada e, vypichla. Poprvé budovy. Odsek, e, článok 6, kde sa hovorí o 3% e, verejných budov, ktoré by mali byť zrenovované každý rok. Ja myslím, že máme problém s už existujúcimi budovami. Vedeli sme, o tom aj pri smernici o energetickej účinnosti budov. 75 existujúcich budov ešte stále tu budú v roku 2050. Ak teda s nimi <clears throat> nič nespravíme dnes, tak sa nám e, nepodarí usporiť e, alebo dosiahnuť úspory energie v oblasti budov, tak ako sme si to stanovili. A je taktiež dôležité presvedčiť členské krajiny, aby vypracovali svoje vlastné cestovné mapy do roku 2050, ako teda zrenovujú existujúce budovy. A ten e, trojpercentný cieľ komisie je e, dobrý. Musíte niekde začať a verejný sektor e, môže ísť príkladom malé a stredné podniky sa môžu podielať na tejto renovácii a mohli by sme sa taktiež pozrieť možno na ten spôsob, akým to v súčasnosti komisia navrhuje svojím spôsobom to nanocuje členským krajinám. No, no ale ja samozrejme podporujem tie stimuly v verejnom sektore No a potom tie e, povinnosti 1,5 ročne, to, to je niečo, čo podporujem. Niektoré e, členské krajiny už majú takéto, takúto povinnosť, iné nie ale v tých krajinách, kde to je, e, to aj umožňuje dosahovať výsledky. A keď my tvoríme európsku legislatívu, tak sa musíme inšpirovať osvedčenými postupmi. To naozaj funguje. <clears throat> A je teda dôležité, aby sme e, to robili systematicky a mm, samozrejme treba sa ešte zamyslieť nad tými podrobnosťami, treba zaručiť flexibilitu, ale ja myslím, že principiálne môžeme mať dôveru v to, že sa nám e, podarí dosiahnuť to, k čomu sme sa zaviazali v roku 2007. A ešte k harmonogramu. Neviem, aký je rozdiel medzi mnou a pánom Piperom. Ja už som sa všetkými tými ľuďmi e, stretla zástupcovia Business Europe, zástupcovia rôznych mimovládok, e, podnikov. To svedčí o tom, že sa o tom diskutuje už dosť dlho a nie je to nič, čím by sme sa dnes zaobrali prvýkrát. Takže mne sa páči lehota na predkladanie návrhov 20, 27. október. Myslím, že už na tom viacerí dlhšie pracujeme a budeme mať e, dovtedy dosť času tie návrhy aj predložiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne teraz kolegyňa Ford. Ďakujem pekne keď som sa navrhla ako tieňová spravodajkyňa, tak som mala pocit, že to bude e, najjednoduchšia, najpopulárnejšia cesta, ako zvýšiť konkurencieschopnosť, rást, dosiahnuť úspory, ako ušetriť na kúrení. A zdá sa, že je to zrazu veľmi kontroverzná, nákladná prespriktívna konfliktná téma medzi e, troma inštitúciami. A to sa mi nepáči, energetická účinnosť, to by malo byť naozaj ten najjednoduchší spôsob, ako e, občania aj podniky môžu ušetriť peniaze, Ja by som mohla predložiť návrhy do 27. oktobra, ale to preto, že sa tým zaoberám už niekoľko mesiacov a mám to k dispocii v mojom jazyku, v angličtine. Ale ja by som chcela, aby to bolo čo najmenej kontroverzné, aby e, to mali všetci vo svojom jazyku a preto e, treba dať e, dostatok času na predkladanie návrhov, aj keď si myslím, že to je veľmi dôležité na podporu hospodárskeho rastu, ak to spravíme správne. Takže možno, pán predseda, mohli by ste sa zamyslieť nad tým, či by parlament mohol predsa len pracovať trošku rýchlejšie s e, radou, či musíme čakať na plenárku predtým, ako začneme s formálnym trialógom aby sme sa skoordinovali s radou a s komisiou a možno ušetrili trochu času na neskôr. Ja si neželám, aby sme sa dostali do závozu napríklad o vzťahu s výborom Envy. Snažme sa teda presadiť tieto lehoty, ale mm, predsa len pozrieme sa na tom, či by sa nedalo začať Eh, s trialogom pred májom, pred júnom. Ak eh, majú tých, ktorých zastupujeme, vidieť výhody, tak potom musím, sa musíme ubezpečiť, aby pri energetickej účinnosti išlo o nákladovú efektívnosť, o výhody v prvom rade a o to sa snažia viaceré krajiny, buď pri príbytkoch alebo e, podnikoch. No a je dôležité, aby sme žiadali od e, teda aby sme hovorili o finančných výhodách, keď žiadame napríklad od jednotlivcov e, lepšiu izoláciu ich príbytkov. Oni nevždy vidia tie úspory. Zatiaľ som sa ešte nemala príležitosť zbližia pozrieť na tie e, finančné dodatky e, spravodajcu, ale dať členským krajinám zoznam e, spôsobov, ako by ľudia mohli dosiahnuť úspory, aby to nebolo také preskriptívne, to by podľa mňa bolo dobre a niektorí kolegovia by sa možno mohli pozrieť aj na tie kontroverznejšie články 4, napríklad e, verejné orgány, e, renovácia e, verejných budov, o tom sme hovorili už pre smernice, smernici. V rôznych členských krajinách sú rôzne systémy samozprávy, rôzne úrovne. No a teda uplatňovanie by mohlo byť dosť zložité. Miestna regionálna samozpráva vždy asi chce ušetriť eh, na energii, ale ak ste napríklad úradom, ktorý už splnil 99-percentnú eh, účinnosť, to neznamená, že to 1% eh, by ste už mali úplne nechať bokom. Článok 6, 1,5% úspory. Aj krajiny, ktoré majú povinné plány, možno, že to nebude nevždy bude stačiť na dosiahnutie tohto 1,5 Ako som už povedala, mať akýsi zoznam spôsobov, ako by sa to mohlo dosiahnuť. Takže uh, niekedy uh, treba zdlhavé škola, školenie a preto by asi bolo lepšie, aby krajiny to postupne zavádzali, aby to bolo realizovateľné v praxi. Článok 7. Audity. Mm, Treba sa vyhnúť administratívnej duplicite, hlavne pre e, priemyselnú výrobu. Áno, môže, môžu audity ušetriť e, peniaze, ale taktiež to musí byť nákladovo efektívne. a potom inteligentné meranie alebo inteligentné hodiny. Treba mať celý reťazec, aj inteligentné spotrebiče, e, lepšie označovanie spotreby a tak ďalej. Potom spoločná e, e, výroba tepla a napríklad elektriny. Zároveň ja som e, takéto zariadenie e, navštívila. No ale potom sú rozdiely v distribúcii elektriny a tepla. E, opäť komisia to naformulovala veľmi preskri, pres, preskri, preskriptívne aj v článkoch, aj v prílohách. Musíme teda podporovať spoločnú výrobu, tam, kde to je možné, ale opäť treba myslieť na to, že ide hlavne o úspory peňazí a emisí CO2. Treba každopádne z toho vyňať jadrovú energetiku. Treba sa zamerať asi v prvom rade na výrobcov tepla a až potom na elektrinu. Ak by som ja viedla tieto rokovania, tak by som asi sa snažila o konsenzus medzi parlamentom a členskými krajinami a nie o konfrontáciu. Myslím, že potrebujeme konsenzus a tých, ktorých zastupujeme, vlastne budú tí, ktorí to budú musieť e, dosiahnuť. Ďakujem. Teraz ešte tieňoví spravodajcovia. Ja by som e, vás poprosil o stručnosť, aby naozaj všetci sa mohli vyjadriť, pani Hybner. Ďakujem bardzo. E, proszę pani... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, rovnako ako v prípade toho predchádzajúceho dokumentu, o ktorom tu dnes bola diskusia, Teraz máme dočinenia s energetickou účinnosťou, ide o zmeny určitých smerníc. Energetická účinnosť, zvýšenie o 25 k 2020, to je ten náš cieľ. Áno, teraz zrejme tieto ciele nedosiahneme, ale chcem vás upozorniť na jednu vec. Všetci hovoríme o potrebe toho, že priemysel musí znižovať svoju spotrebu, že musia určité náklady prevziať na seba, regióny musia prevziať na seba e, časť nákladov, napríklad verejné osvetlenie, také, ktoré usporí energiu, potom renovácie budov, zateplovanie, potom hovoríme o úsporách v domácnostiach, eh, energeticky eh, menej náročné zariadenia a tak ďalej. Takže naše snahy v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti. Prečo napríklad sa nepozrieť na zdroje, viac biomasy napríklad, recyklácia polnohospodárskeho odpadu a tak ďalej. Takže týmto by som sa rada zaoberala, pretože to je tá pozitívna stránka toho celého úspory v domácnostiach. Áno, ale motivovať ich tým, že budú mať potom nižšie účty za energiu, keď, keď urobia lepšiu izoláciu svojich budov a tak ďalej. V tejto správe podľa mňa chýba chýba tento prvok prvok vzdelávania, osvety, tak aby ľudia boli informovanejší. Informovanosť našej spoločnosti, toto bude sociálnym prínosom. Ľudia si uvedomia, že eh, keď budeme sporiť tu, tak sa sa niekde inde získame. Potom jednotlivé spotrebiče, ich dizajn alebo budovy, eh, ich dizajn, toto všetko je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Kolega Ranzor vie tiež, ešte neviem spravodajcom, ja som ho predtým prehliadol, takže mu teraz dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám tri také krátke poznámky. Poprvé, je to meteorologická otázka. Úspora energie nerovná sa efektívnemu používaniu energie. Z tej správy to jasne nevyplýva. Takže prosím, buďme obozretnejší aby sa to neobrátilo proti nám. Druhá vec, tie ciele zniženie o 1,5%, ako generácia, ako povinná záležitosť. Toto je technicky nerealizovateľné v mnohých členských štátoch. Po tretie, Celý rámec e, nie je nezlučiteľný s trhovou ekonomikou. Je to skôr podobné systému distribúcie v časoch vojny. Takže ja mám túto otázku. Ja som vo výbore ITRE, prosím pekne, alebo v nejakom výbore štátneho plánovania? Pán Franko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ľutujem, že som to e, minule trošku preskočil. Ako povedali kolegovia, je to vynikajúce východisko, ale my potrebujeme viac času na to, aby sme to obohotili a prispôsobili. Povedala to aj tieňová správodajkyňa. To dôležité nie je urobiť nejaké prehlásenie, ale presvedčiť pretože ak by si z toho členskej krajiny nič neodnesli, tak by to pre nás bola prehra. Ja som sa pozrel hlavne na článok 10, kde sa hovorí o e, spol, spoločnej výrobe tepla a elektríny. Ja myslím, že by tu mala byť väčšia flexibilita, aby si členské krajiny mohli zvoliť energetický mix tak, e, ako je to v článku 194 e, zmluvy bod 3 tohto článku 10 e, zo smernice vyplýva, že takéto kogenerátory by mali byť e, by mali zaručovať vysoké výnosy. Ja sa pýtam, odkiaľ máte tie údaje. Treba mať jasné, presné kritéria. Ako je to s malými e, zariadeniami? mikrogenerátory nemôžu byť obeťami veľkých energetických ambícií. Ja predložím aj pozmenujúce návrhy. Ja budem presadzovať takéto malé e, zariadenia s menšou kapacitou a budem sa zasadzovať za využívanie e, lesnického odpadu ale myslím, že si to vyžiada aj nové finančné nástroje. Ďakujem. Vidal Kvadras. Vidal Kvadras, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam tento dlho očakávaný návrh zo strany komisie. Som presvedčený, že je na čase aby Európska únia začala investovať inteligentným spôsobom do účinného využívania energie, lebo toto je náš najväčší vlastný zdroj energie. Čo ale znamená takéto, takýto inteligentný prístup? A to je otázka pre náš výbor. Ja by som sa teraz rád vyjadril niektorým bodom, k tým, ktoré sú podľa môjho názoru problematické. Poprvé, mám určité pochyby, pokiaľ ide o metódu merania účinnosti využívania energie na úrovni primárnej spotreby. Ak naozaj chceme, aby došlo k hospodárskému rastu, ja si myslím, že limity nie sú cestou vpred. Ja si myslím, že tým hlavným parametrom, logickým parametrom by bola energetická intenzívnosť, teda koľko energie sa minie na produkciu jednej jednotky HDP. Ehm, takto merajú svoj výkon v oblasti energetickej účinnosti rastúce ekonomiky, tie úspešné ekonomiky. A potom článok 6 energetické služby a firmy pôsobiace v v oblasti energie, podvetví energie, e, nejaké záväzné e, opatrenia. Ja si myslím, že toto nie je to správne riešenie. Ja myslím, že by sme skôr mali ísť e, cestou pay as you save, teda platiť v závislosti od úspor alebo nejaké daňové stimuly by možno boli lepšie ako to, čo je obsiahnuté v návrhu komisie. Potrebujeme mechanizmy návratnosti nákladov, ak nútime podniky robiť určité úspory a príjmať určité nákladné opatrenia. Teraz články 4 a 5, tam ide o povinnosť pre verejné inštitúcie, budovy, renovácie a nové budovy verejné inštitúcie by sa takto mali stať takým tým motorom e, na trhu s, e, so službami energetickými. Toto vítam, to je pekné, ale z krátkodobého hľadiska pri najmenšom si myslím, že by naše lokálne, regionálne orgány eh, zkrátka nemali byť do ničoho nútené, keďže je tu šetrenie na všetkých úrovniach, veľké sporenie. Takže prosím, vnímajme tie možnosti týchto verejných eh, subjektov realisticky, teda aké majú možnosti naozaj investovať do lepších eh, energeticky menej náročných budov. A ďalšia vec, kogenerácia a opatrenia na podporu kogenerácie. Ja som vždy bol za kogeneráciu a Norbert Glante predo mnou je iste svetkom toho, pretože veľmi aktívne sme spolupracovali na prvej smernici o, o kogenerácii. Ja si myslím, že potenciál kogenerácie sa zatiaľ v plnej miere nevyužíva, takže áno, ja som veľký entuziasta v tejto oblasti. Je tu však mnoho faktorov, ktoré vstupujú do hry, preprava, povolenia, pripojenie k sieti, nepriepustnosť siete a tak ďalej. Takže je tu viacero parametrov, ktoré je potrebné zohľadňovať. Takže vnímame to takto komplexne, prosím pekne. Takže dopyt po teplo nemôže byť jediným faktorom, ktorý tu budeme zdôrazňovať a zohľadňovať. A potom ešte načasovanie. Ja si myslím, že smernica takéhoto významu, takýchto ambícií bude mať obrovské dopady na našu ekonomiku a preto si myslím, že by bolo na mieste, keby sme to poriadne preštudovali u nás vo výbore, keby sme to mali dostatok času. Takže prosím vás, neunáhlujme to príliš, umožníme všetkým kolegom dostatok času na to, aby mohli prispieť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pani Ford sa hlasí s nejakou faktickou poznámkou. Ďakujem. Hm, k tým lehotám, pán predseda, navrhla by som, aby keď budú k dispozícii preklady, aby od tohto dňa mali poslanci k dispozícii aspoň dva týždne na predloženie pozmeňovacích návrhov. Tie preklady do všetkých jazykov by mali byť k dispozícii 19. oktobra. Samozrejme, že je na vás, aby ste o či zelený týždeň považujeme za pracovný alebo nie, pretože ľudia majú rôzne záväzky ale myslím si, že teda potrebujeme počkať na tie preklady a potom dva týždne. Áno, ďakujem pekne za tento podneť. Pani Merky sa hlasil slovo ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegom za túto perfektnú diskusiu. Ja som z krajiny, kde euroskepsa narastá je to tak. Znepokojuje ma to. A preto chcem poukázať na to, že podporujem ciele, ktoré vymenoval spravodajca, ale súhlasím aj s tými kolegami, ktorí povedali, že sme byť príliš preskriptívni. A že je potrebné umožňovať určitú diferenciáciu pre členské štáty. Napríklad kogenerácia už u nás e, funguje vo veľkom, aj v iných krajinách. Takže nechajme im rozhodovací priestor každému jednému členskému štátu. Ďalšia vec. Kolektívna produkcia energie a kolektívna efektívnosť využívania energie. Na toto sa kladie dôraz, ale ja chcem upozorniť na tú mikroúroveň, lebo ja si myslím, že tie veľké podniky alebo e, tá verejná úroveň, že tam tie úspory možno nie sú najväčšie. Je možno dobre zamerať sa na tú najnižšiu úroveň a zatiaľ to žiaľ nerobíme. Áno, platí, že každé euro môžete vydať iba raz, takže Možno by nebolo zlé pozrieť sa na tých malých, či by nebolo dobre stimulovať tých menších než tých obrov. Ja pochádzam z krajiny, kde väčšina ľudí nevlastní svoje bývanie, iba si ho prenajíma a väčšinou ide o staré domy. Takže pre nás je to otázka budov veľmi dôležitá. Mne by sa páčila mikrogenerácia, teda nielen účinnosť, ale aj možnosť pre osoby, ktoré majú v podnajme dom, vyrábať vlastnú energiu. Súhlasili by sme s návrhom pani Ford, teda že 3. novembra by mala byť lehota na pekanie pozmeňovacích návrhov. návrhov to, to, toľko teda v mene SAD. Pani Úskok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že smernica o účinnom využívaní energie bude jednou z najdôležitejších v oblasti boja proti klimatickým zmenám na úrovni EÚ, pretože ide o konkrétne špecifické výsledky. Ja myslím, že to už odznelo aj z úst ostatných poslancov, že ide o zapojenie všetkých naprieč celou EÚ. Vždy, keď občania dostanú faktúru za energiu do schránky, tak vidia, že je potrebné zmeniť tie každodenné návyky a my sa snažíme privodiť tieto zmeny v systéme tak, aby oni mohli to správanie zmeniť, aby mohli ušetriť. Vždy sme hovorili zníženie o 1 20 miliard eur to predstavuje. Možno sú v obehu aj iné čísla, ale myslím, že toto je dostatočný dôkaz toho, že energetická účinnosť má veľký význam z ekonomického, z environmentálneho hľadiska. Takže naozaj stojí za to sa tomu venovať. A teraz k návrhu, o ktorom tu hovoríme. Myslím, že by bolo nešťastné, keby takýto dôležitý dokument skomplikoval situáciu výzavy rade. Musíme mať jasné, ambiciozne, záväzné ciele v oblasti účinného využívania energie, ale nejaké príliš detálne úpravy, to by mohlo celý ten projekt z dlhodobého hľadiska ohroziť. Ja viem, že Švedi napríklad a Fíni v parlamente prijali veľkou väčšinou rozhodnutia idúce proti určitým veciam navrhovaným v tejto smernici. Má na to, prosím, komisia nejaký názor? Ja by som navrhovala, a už to tu aj odznelo, aby sme pri našom rozhodovaní vychádzali zo záväzných cieľov bez nejakých ale preskriptívnych, eh, detailných predpisov, ako napríklad eh, každoročne eh, povinne renovovať 3 rozlohy verejnej budovy a tak ďalej. Toto je príliš detailné, zbytočne detailné. Takže takéto úpravy by som ja navrhovala. My sme si vypočuli odborníkov na túto problematiku a myslím, že si boli zajedno v tom, že že takéto programy záväzkov v oblasti energetickej účinnosti, že tieto môžu mať obrovské prínosy, napríklad e, zelené pracovné miesta, Takže takto by sme mohli v pozitívnom zmysle pozmeniť tú smernicu, takže záväznosť áno, ale nie príliš detailne. Ďakujem kódovi za to, ako otvorenie k tomu pristupuje. Všetkých nás zapája. Za všetkých tých, ktorí chcú byť zapojení. Mnohí poslanci v SAD sú presvedčení, že musíme byť eh, na čele, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Veľmi úzko to súvisí s bojom proti klimatickým zmenám. Toto je náš najlepší príspevok k tomuto boju. Áno, ďakujem pekne. Klod sa ešte hlasy s e, faktickou poznámkou. Ešte než to tu uzavrieme, rád by som počul jasne, kedy bude tá lehota. Bol tu návrh, ktorý sa mne veľmi nepáči, ale môžem ho akceptovať. E, bol to dátum 3.11. A ja by som bol rád, aby sme sa na tom usniesli, aby sme všetci vedeli, na čom sme. Kolega Piper, ďalšia faktická poznámka. Ja vám chcem povedať, že ešte traja kolegovia chcú niečo povedať. Len aby to bolo jasné. Dobre. Ja som ten kompromisný návrh pochopil inak. Totiž ten, tie preklady, keď budú predložené, dva týždňa ako lehota. To bol kompromis. je viacero kompromisov, na ktorom sa dohodneme. Dobre, je tu rôzne interpretácie. Kolegyňa Ford navrhuje dva týždne, potom čo budú predložené preklady, avšak to zatiaľ nikto nevie, kedy budú preklady hotové. Nerozumiem je absolútne jasné, že od 19. všetky elektronické verzie budú vo všetkých jazykových verziách. Môžeme sa dohodnúť na 3. alebo 4. novembra. Myslím, že túto hru o lehoty by sme mali skončiť. Mali sme určiť dátum a to je 4. november. Ja chcem povedať jednu vec iba jasne. Hra s termínmi Hrúz termíny si začal ty, ty si určil všetky termíny, bez toho, aby si sa s niekým porozprával. Isté, že nie so mnou. Ja som dostal všetky termíny len tak predložené a potom som zistil, že pred týždňom v piatok správa nebola hotová. A ja som sa spýtal, či vôbec takto môžeme, či tento bod môžeme nechať na programe. Ale aj napriek tomu sa debata dnes uskutočnila. No a postup je bežne taký. Ja som na to nevnesol žiadnu hektiku. Keď budú k dispozícii preklady, tak začnú, začnú porady. No a, máš pravdu, a 19. budú preklady hotové. Neviem, či to tak bude, ale 20. potom budú mať všetci preklady k dispozícii a potom sa bude môcť o obsahovo diskutovať. Áno, to je správne. A potom sa potom môžeme rozhodnúť, to je správne, že povieme týždeň, dva, tri, koľko ľudia potrebujú času na vypracovanie pozmeňujúcich návrhov. A na to sú rôzne, na to sú rôzne názory na tom nie je nič zlé. Niektorí hovoria, že potrebujeme veľa času, druhí hovoria, že nepotrebujeme veľa času. Tomu sú rôzne názory, ktoré treba nejak harmonizovať. No a buď sa dohodneme, alebo budeme hlasovať. To už nebude žiadny kompromis. Takže to sú všetky možnosti. No ale ešte raz sa prihlásil. Kto chce ešte k rokovaciemu poriadku? Pani Hol ako prvá, nech sa páči. Ďakujem predseda. Ja si vážim ochotu kolegov konštruktívne o tom diskutovať. No aj vážim si, že vy podporujete túto diskusiu a ja myslím, že najlepšie bude, ak sa dohodneme. Zdá sa mi, na odporúčania kolegyne Ford a Judith Merkis, že hovoríme o rovnaké veci. Že hovoríme 19. plus 2 týždne, to je 3. novembra. A ja vás žiadam, predseda, aby ste nám to povedali, pretože samozrejme potrebujeme dátumy všetci, máme nabitý program, potrebujeme vedieť presne, kedy sa o tom bude hovoriť, tak, aby sme vedeli, aká je lehota. No mne sa zdá, že hovoríme o rovnaké veci Takže 3. november, to znamená, odkedy budú to aj preklady plus 2 týždne. A pani Merkís, áno, ja som, som chcel povedať len, nemyslím, že tu je nejaké nedorozumenie. Ja podporujem pani Hall a Forta 3. novembra a myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že to sú dva týždne, potom, čo budú predložené preklady, no a Tiež by sme ocenili nejakú jasnosť a definitívny dátum. Ďakujem. Pani Kolárska-Bobinská. Áno, ja myslím, že to nie je dobré pre správu a pre niektoré otázky. Celá tá diskusia je tu o dátumoch pred a po. A keďže nemôžeme do, dodržať procedúru, tak niečo teraz sa nutíme. No a ja navrhujem, aby tí rečníci, ktorí ešte sa nevyjadrili, sa viedre v diskusii, ktorá sa uskutoční. Ale niekto povedal, že to bude zelený týždeň a preto musíme rozhodnúť o tom, či budeme tu a pracovať na pozmeňujúcich návrhoch, alebo či budeme doma sa stretávať s voličmi. To je dôležitá časť našej práce. Takže ja nechcem urychlovať prácu, zbytočne toto je veľmi dôležité s finančnými dopadmi na občanov. Ďakujem. No dobre, tak aby to netrvalo ešte hodinu. Nedeš na to, čo povedal pani Holman. No, nechcem, aby mali všetci poslanci rovnaké práva. A mne sa nepáčilo tých veľa e-mailov a diskusie o programe v posledných dňoch. No a teraz sa zdá, e, je tu spoločný názor, že po preklade sú potrebné ešte dva týždne. Neviem, či to bude 19. alebo nie, ale predpokladáme, ale za predpokladu teda, že 19. budeme mať v dispozícii preklady, tak sme mali dva týždne čas, 3. alebo 4. novembra. Pani kolegyňa Kolárska-Bobinská poukázala na niečo, niekto to povedal, povedal to pani Ford, že to je zelený týždeň. Nedalo by sa to vyriešiť tak, že dobre, 19. október, dvoj týždňová lehota a potom v pondelok, pondelok, keď to budú všetci, to môžu podpísať a podporiť, to je o dva dní viac, to predsa nemôže na tom zlyhať. Potom máme vyriešený aj problém zeleného týždňa. Je to možnosť, no kvôli dvom dňom predsa nebudeme niečo terorizovať Kloturmes. No, ja viem, že ak to predložíme ešte ďalej, takže do mája nebudeme hotoví. A to viete aj vy. A to mi vadí. A preto myslím, že teraz by sme mali rozhodnúť do tretieho, ak to neurobi každý, ak to nie je priateľné pre každého, mali by sme hlasovať. Dobre, kolega Píper pán Turmes. Kto? Komu to trvalo 3 týždne? Preto, prečo sme teraz uh, v tejto situácii? Je to predsa vaša vina. 3 týždne to bolo, ste meškali. No a teraz eh, nám nechcete dovoliť, aby sme sa eh, v pokoji zaoberali správou. To podľa mňa nie je v poriadku. Komisii sme poslali 60 alebo 80 otázok o dopadoch ktoré zatia- a zatiaľ nemáme odpovede. Možno by bolo dobré, keby sme mali najskôr odpovede. Teraz ešte mnohí ďalší sa prihlásili. No dobre, myslím, že veľmi sa tu neposúvame. Ešte raz navrhujem. Nemôžeme sa dohodnúť na tom, že po 19. oktobri po prekladoch budeme dva týždne a urobíme to v pondelok po zelenom týždni, aby sme vyriešili problém zeleného týždňa, aby nikto nemohol povedať, že v týždni 3. a 4. novembra tu nebol. Tak sa dá podpísať eh, v pondelok. Naši zamestnanci tu budú. Je tu o dva dni. Príliš sa to komplikuje. Je niekto proti tomu, proti tomu, že pondelok eh, potom 3. 4. novembri 7. Eh, novembra a v pondelok pondelok aj o 12. môže byť lehota. Dohodneme sa na tom, Klod. No ja súhlasím s týmto dátumom len vtedy, keď to bude znamenať, že budeme hlasovať najneskôr v januári. Pretože chcem, aby táto hra skončila. Čiže keď povieme 7. november, tak najneskôr v januári treba hlasovať. Taký mal byť kompromis. Kedy to ukončíme, to neviem. A ne, nejaké, nejaké hry. A ehm, z toho nikoho tu nepodozrievam, aj keď mal by som nejaké nápady. Takže samozrejme treba čo najskôr skončiť, aby sme mohli rokovať výsledku počas budúceho predsedníctva. Ty prikladáš veľký, veľkú váhu tomu, aby sa o tom rokovalo počas dánskeho predsedníctva. Tak som to pochopil. Proti tomu nikto nič nemá. Ja nepoznám nikoho, kto je proti tomu. Čím rýchlejšie budeme hotoví, tým lepšie. Musí to byť dobré. No a dnes sme sa poučili, že je mnoho rôznych otázok, zásadných, napríklad otázka, čo je energetická účinnosť, otázka definícií. Možno by sme sa mali spýtať nejakých eh, odborníkov. Dobre. Dobre, súhlasíte? 7. november 12.00 Nikto nie je proti. Dobre, ďakujem pekne. To je riešenie na dnes a môžeme to tu aj rozpustiť. Hm, ešte dve alebo tri minúty máme tlmočníkov. No a ja sa budem sústrediť už len na jeden bod, že uznesenie COP17 že nikto nie je proti tomu, aby sme, že sme to posunuli na Envy. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa tým, ktorí sa nedostali k slovu. Sekretária dúfa a dúfam, že ste zaznamenali mená, ale budú musieť byť tu. Dostanú sa prvý na radu.